Bien, mes chers collègues. La séance commence. Otváram dnešné zasadnutie, trošku síce oneskorene, ale máme nabité do obedie, hlavne medzi 10. a 11. máme vypočutie dvoch komisárov, pána Levandovského a pani Georgievy, aby sme sa venovali otázkam potrie pladieb únie e, v tomto pokročilom štádiu roka, pretože vieme, že je e, veľký problém medzi humanitárnou pomocou, čo má v kompetencii pani Georgieva, ale aj v iných dôležitých okruhoch na základe vysokej úrovne výdavkov ktoré neboli zaplatené na konci roku 2013, hlavne pokiaľ ide o štrukturálne fondy. Poprosím vás o ticho. Videli ste návrh programu. Upozorňujem na jeden bod, e, ktorý odstránime v hlasovaní. Začneme hlasovaním, tak ako ste boli informovaní Tí, ktorí by ste eventuálne nemali vaše hlasovacie kartičky, tak vás poprosím, aby ste si ich zabezpečili. Budeme ich potrebovať. A v hlasovaní nebudeme hlasovať o správe Salvadora eh, Garigu o odhadoch eh, výdavkov parlamentu, pretože predsedníctvo sa ešte nevyjadrilo. Vo vašej dokumentácii sa hovorí, e, že čísla neboli schválené predsedníctvom, takže vzhľadom na to, že nemáme rozhodnutie predsedníctva, my nemôžeme hlasovať o tejto správe dnes. Urobíme všetko preto, aby finálne hlasovanie na pléne k tejto téme, ktorá je samozrejme významná, aby to bolo v apríli ale to znamená, že predsedníctvo bude schopné sa vyjadriť 10. marca. A to by nám umožnilo prejsť do Kobu. Tam by sa to robilo 19. 20. marca a v apríli by to prešlo plénom. Ostatné body hlasovania prebehnú tak, ako to bolo naplánované. Pokiaľ ide o oznámenia predsedu, máte ich v COB News. Bod číslo 3. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 22. januára a 12. februára, teda tieto dve schôdze v zmysle našich postupov, ak do konca schôdze Nebudú žiadne pripomienky, budem tieto zápisnice považovať za schválené. A teraz navrhujem, aby sme i hneď išli na, na hlasovanie. A začneme všeobecnými usmerneniami pre rozpočet na rok 2015. Guardia Sabal Rubial. Vite à prendre votre De... Prosím vás, aby ste vzali svoje hlasovacie zoznamy. Bohužiaľ, tlmočníci hlasovacie zoznamy nemajú. Sur, donc, y y a deux rapports de euh. má dve správy. Začneme o všeobecných usmerneniach pre rozpočet na rok 2015. Všetci ste pripravení? Číslo 1. Kto je za? Proti? Proti? Viacerí zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 1 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Traja. Zdržali sa. Nikto. Prijaté. Takže to pokrýva viacero pozmeňovacích návrhov a to nám umožňuje skočiť až na dva, tri, štyri, päť, ale nie šesku. ALDE požiadalo, aby e, šeska bola hlasovaná ako dodatok, takto som to pochopil that while acknowledging the persistent economic and fiscal consolidation efforts undertaken by the member states. Okay? Text je v hlasovacom zozname. Ako dodatok spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté väčšinou. Takže je to ten dodatok. Sedem, osem, deväť sú pokryté. Nie. Sedem, osem, áno, 9 nie. To je nový odsek. Richarda Ashworta, správodca proti, kto je za? Proti. Proti. zžali sa, zamietnuté. 10. Ústny pozmeňovací návrh EPP, aby sa na konci dodalo provided that this does not further increase the bureaucratic burden. Nádherné. Ale spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Overíme elektronicky. Overíme, že ste sa všetci zobudili, aj systém, takže 10. Ale systém nefunguje, ale áno, funguje. Hlasujte. Chyba jeden. No, nefunguje to? No dobre, vy nefungujete. Všetci hlasovali. Výsledok 19 za, 13 plus 1, 14 proti, 1 sa zdržal prijaté. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Môžeme hneď ísť na kompromis číslo 3? Nie. Pardon, ospravne sa pán predseda, máme novú požiadavku ALDE, aby sme ako dodatok hlasovali kompromis číslo 2, in particular youth and 50 plus employment. Čo to znamená? Pýta sa pán predseda po anglicky nad 50 rokov. No to je tiež vynikajúce, naozaj. Vynikajúci dodatok. In <laughs> favor. I am in favor. Dobre, ja som za. Dobre, ale bohužiaľ, spravodajca je proti. Kto je za? Qui est contre? Proti? Zdržali sa? Väčšina je proti. Ideme na kompromis číslo 3. Kto je za? Proti? Prijaté. Tam už nie je žiadny dodatok. A môžeme ísť na číslo 22, odsek 3, nový číslo 22 s jedným ústnym pozmeňovacím návrhom. Máte to na hlasovacom zozname, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 3 pána Riketa, spravodajca proti, kto je za. Číslo 23 proti väčšinou socialisti a GUE. Zdržali sa jeden. Väčšina je ale za. Kompromis 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ideme na odsek 5. Číslo 28, pani Holmajer. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Aj s ústnym pozmeňovacím návrhom. To isté platí pre 29. Rovnaký autor a ďalší ústny pozmeňovací spravodajcu, kto je za, proti. Zdržali sa Jeden. Dvaja. Prijaté. Takže 31 Moniky Holmajer, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zase, sa, že je to prijaté, ale overíme si to. Všetci majú svoju kartičku, len Goran Firm je proti, uzatváram. 23 za 10, proti 1 sa zdržal. Takže je to naozaj prijaté. Kompromis číslo 5, kto je za? Proti? Prijaté. Pokrýva to odsek 7. A to je všetko, takže, takže treba hlasovať o 34. Kto je za? George Lane, ale veľmi izolovaný. Áno, aj liberáli, no dobré. Kto je proti? Všetci, ktorí nie sú liberáli, zdržali sa, takže je to zamietnuté číslo 36 pána Morgantioho, kto je za. Samozrejme, autor. Aj liberáli, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 6, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pokrýva to deviatku. 42 je stiahnuté, 43, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 7, kto je za? Proti? Štyria zdržali sa, prijaté. To pokrýva aj odsek 10, takže 47. Liberáli, spravodajce proti, kto je za? Proti. Zžali sa. Zamietnuté 48, spravodajca je za. Kto je za? proti, kompromis 8 za, proti, prijaté. Pokrýva to aj 12, teraz ideme na 13, číslo 56 ALDE, kto je za, Spravodajca je proti. Ešte 55 K. Ospravedlnil sa pán predseda. To je za. 1, 2. Qui est contre Abstention rejeté. Zdržali sa zamietnutí. 56. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 57 Jan Mulder. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Zamietnuté. 58. Spravodajca je za, kto je za? <clears throat> proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 9, kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijaté. Číslo 60 pána Muldera. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutá finálne hlasovanie elektronicky. A Goran bude za, predpokladám. Chyba nám teda jeden hlas. Uzatváram. 31 za, 2 proti, 3 sa zdržali. Gratulujeme spravodajkyni. Ajder je tiež spravodajkyňou. navýšenie kapitálu Európskoho investičného fondu a želá si urobiť úvodné uvedenie, keďže sme to doteraz nemali veľa možnosť prediskutovať. Sí, gracias, Simplemente... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem len eh, vysvetliť eh, členom tohoto výboru, eh, o čom je táto správa, pretože v dôsledku naliehavosti schválenia tejto správy, v tomto prípade mandátu na vyjednávanie, táto téma sa mohla len preberať v schôdzi koordinátorov a chcem jednoducho vysvetliť trošku o čom je táto téma. Hovoríme o e, navýšení kapitálu Európskeho investičného fondu, e, v ktorom e, sa zúčastníme ako inštitúcia a preto musíme rozhodnúť, či akceptujeme toto navýšenie kapitálu alebo nie. A je zjavné, že stanovisko je prijať to navýšenie kapitálu E, hoci máme e, isté e, rozdiely v porovnaní so stanoviskom Rady. Ja tu navrhujem, aby sme teraz odhlasovali o stanovisku Európskeho parlamentu ako mandátu pre vyjednávanie a zasadli s radou budúci štvrtok trialogu, aby sme zistili, či môžeme dospieť k dohode. Jediný rozdiel, ktorý máme s radou, je o dividendách, ktoré sa môžu vytvárať prostredníctvom používania tohoto kapitálu. Hovoríme o peniazoch, ktoré majú smerovať do Európskeho investičného fondu, aby sa eh, pomohli zmobilizovať eh, verejné aj súkromné peniaze, aby e, pomáhali e, pri poskytovaní záruk a e, uverovaní malých a stredných podnikov. A keďže tento parlament bol s tým vždy súhlasil a my sme vždy podporovali malé a stredné podniky, tak ako sa to podporovalo v pakte rastu a zamestnanosti a je to súčasťou záverov Európskej rady z minulého decembra. Jediný rozdiel, ktorý to je, ako som povedala, je vo veci dividend. Ako parlament sa domnievame, že tieto dividendy sa musia opäť vrátiť a znovu využiť vo fonde. A rada e, si myslí, že to nie, e, rada nemá takéto stanovisko. Nie je to prvýkrát, čo máme túto rozpravu o týchto dividendách, o assigned revenues, teda o e, účelovo určených príjmoch ako sa hovorí po španielsky a rada nesúhlasí s týmto stanoviskom a rada navrhuje, aby sa táto téma neprebrala v tejto chvíli a ja navrhu parlamentu ktorý predkladám v tejto sprave je, aby sme my, tak ako sme to urobili aj v inovatívnych finančných nástrojoch, e, presadzovali, že e, tieto e, dividendy majú byť signed revenue, teda pridelený príjem. A čo týka v podstaty to tej správy, čo sa týka mobilizácie e, e, týchto prostriedkov a e, na vyšenia kapitálu pre investičný fond tam nemáme rozdiely a myslím si, že máme voľu, aby sme postupili s touto správou, aby mohla byť schválená na plenárke v apríli a aby tento, toto rozhodnutie mohlo ísť k súboru rozhodnutí v maji v Európskom parlamente, pretože ak nie, tak to nestihneme a veľmi by sa neskorilo spustenie tohoto fondu a to, o to nám nakoniec ide. Takže toľko k vysvetleniu. Merci, eh, Eider. Ďakujem, Eider. Alda? Bom dia, eu queria só, ehm, e não queria comentar os conteúdos, eh, temos bastante... Ja som chcela teraz sa zamerať na obsah tu súhlasíme s tým, čo e, spravodajca prednesol, no chcem povedať niečo k postupu témy téma na vyjednávanie tu je, ale Jurgen Klut, teda jeden e, člen tu chýba a keďže chceme teraz hlasovať, tak eh, myslím, že eh, to bude zohľadené a môžeme to eh, postúpiť na neskôr. Áno, je to takto naplánované, dobre. Všetci jasne pochopili, že to, o čom budeme hlasovať, tak to je podľa, podľa nového článku 70 nariadenia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu podľa rokovacie, prerokovací mandát a na to potrebujeme absolútnu väčšinu členov, ktorí e, tvoria výbor pre rozpočet, aby to prešlo. A teda navrhujem, aby sme hlasovali elektronicky, aby sme sa uistili, že rešpektujeme článok 70. Máte váš hlasovací zoznám. Veľmi jednoduchý. Je tam jeden konsolidovaný pozmeňovací návrh spravodajcu. Kto je za? Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Tento pozmeňovací návrh konsolidovaný z technických dôvodov sa musí doplniť jedným ústnym pozmeňovacím návrhom, článok 2a. To how the objective set out in Article 1 has been achieved by this decision and present two reports to the European Parliament and to the Council an interim report by the um, thirty one of december two thousand and sixteen and a final report by thirty one of december. two thousand and eighteen qui est pour? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 1 Helgi Tripel, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Finálne hlasovanie. Prvé hlasovanie k pozmeňovacím návrhom návrhu, legislatívneho návrhu elektronicky. Tout le monde a voté. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. 34 plus 1, 35 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. A druhé hlasovanie. A. Dobre, druhé hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia elektronicky. Otváram hlasovanie.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 a zároveň menuje rokovací tým, ako je to označené vo vašom hlasovacom zozname. Je tam Aider Gardia Sabal, Dominik Ríke, Jan Milder, Helga Trippel, Richard Ashworth, Jürgen Kluta, Claudio Morganti. Uzatváram hlasovanie 33 plus 34. Za, jeden proti, nikto sa nezdržal. Takže jasne je prekročená kvalifikovaná väčšina, dosiahli sme ju a tiež ďakujeme aj spravodajkyni Ajdera. Môžeme hlasovať o správe Darden, o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prospech autonómnej oblasti Valencia v Španielsku. Je tu viacero pozmeňovacích návrhov, máte hlasovacie zoznamy. Takže prvé že ďalší, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Rovnaký autory číslo 2 a je tam aj ústny pozmeňovací, tam máte text, kto je za, proti, 1. Zdržali sa. Prijaté. Tri, štyri, päť, šesť. Rovnakí autory, spravodajca je za. Môžeme ich hlasovať blokovo? Áno? Súhlasíte, kto je za? 3, 4, 5, 6. Nie, nie je možné. Nie je 6. Tak 3, 4, 5. 3, 4, 5 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Číslo 6, kto je za? Proti? Dvaja, zdržali sa? Jedna, teda GUE, takže je to prijaté. Číslo 7, je tam ústny pozmeňovací, spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Dvaja. Takže je to tiež prijaté. Finálne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram. 32, 1 plus, to je 33 za, 2 ja proti, 2 ja sa zdržali. Je to prijaté. Gratulujeme pánovi Dardenovi. Dve, správa, dve správy pána Alfonsiho a začneme správou o dohode o rybolove so Sejšelami. Je tu hlasovanie k protokolu a potom k stanovisku k protokolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Elektronické hlasovanie k celému stanovisku. Otváram elektronické hlasovanie. 34 plus 1 je 35 za, 1 proti 1 sa zdržal. Je to prijaté. Ideme na dohodu s komorami. To isté. Najprv budeme hlasovať dvihnutím ruky za protokol. Kto je za? Proti? Prijaté. A elektronicky o celom stanovisku. Hlasujte, prosím. 35 plus 1, 36 za, 1, sa, 1 proti, nikto sa nezdržal, takže je to prijaté. Gratulujeme pánovi Alfonzimu. Um, ešte v hlasovaní máme transfery. To je bod 19 programu. An Jensen tu má jeden transfer, ktorý zodpoveda tomu, čo sme odhlasovali v prospech e, autonómnej oblasti Valencie. Takže ideme o tom hlasovať. To by malo byť to isté hlasovanie. Kto je za tento transfer? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa, takže rovnaký pomer a je to logické. Ostatné oddiely rozpočtu. Monika nemá žiadny transfer, takže nemáme čo zhlasovať. Takže sme skončili s hlasovaním. Ešte máme asi 4 hodinku predtým, než prídu komisári. Navrhujem, aby sme išli k vlastným zdrojom. Ak Ivajlo Kalfin je tu a je pripravený. Nie, pardon, pardon, ani Jensen, no, ospravedlňuje sa pán predseda. Upozorňujem, že Náš spoluspravodajca Jean-Luc Dehaene má žiaľ veľmi vážne zdravotné problémy. Um, bol, mal chirurgickú operáciu. Dnes o tom hovorila aj belgická tlač. Chcel som jednak ospravedlniť jeho neprítomnosť, ktorá je samozrejme nedobrovoľná a v mene všetkých prítomných a hlavne v mene všetkých členov parlamentného výboru by sme radi Žánu Ľukovi vyjadrili a zaželali, aby sa čím skôr uzdravil a má našu maximálnu podporu. Táto správa, tak ako sa týka vždy vlastných zdrojov, tak vždy e, boli dvaja spoluspravodajcovia, An a Žan, a dávam hneď slovo An. Thank you, Chairman. Um, Uh, Ďakujem za slovo. Áno, máme tu návrh správy. Sú to vlastne tri rôzne texty. Jednak je tu nariadenie. Týka sa to rámca vlastných zdrojov. Ďalej sú tu vykonávacie opatrenia a ešte ďalšie nariadenie, ktoré má skôr technický charakter tie dve nariadenia. Jedno, ktoré sa týka samotných vlastných zdrojov a potom to, čo sa zameriava na technické veci. V podstate v tejto otázke sme boli konzultovaní, ale pokiaľ ide o tie implementačné opatrenia v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, tam máme aj postupy e, za účelom schválenia alebo vyjadrenia súhlasu. Takže ako bolo povedané, ide tu o predloženie správy, o návrhu rozhodnutia radu, rady o systéme vlastných zdrojov, kde sa má upraviť toto nariadenie v tom zmysle, že tam bude 5 pozmeňujúcich návrhov ohľadne úvodných ustanovení tom zmysle, že potrebujeme vlastné zdroje takého typu, aké sa spomínajú v zmluve a okrem toho sa hovorí aj o úrovni vlastných zdrojov, o ich výške. A samozrejme rada s tým vyjadrila súhlas a môžeme ale povedať, že sa nám nepáči a potom sa na to dá zabudnúť, teda oni na to môžu zabudnúť ale ide aj o to, aby sme vyslali správny signál v tom smysle, že, na, že nie sme spokojní so situáciou, že systém vlastných zdrojov sa vlastne nezmenil a stal sa menej transparentným, menej jednoznačným. Takže naozaj situácia nie je veľmi dobrá. Pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia, Vyjadrujeme sa v uznesení k samotnému textu vykonávacích opatrení a tam sa tiež popisuje, aké je stanovisko parlamentu v otázke vlastných zdrojov, teda aj to, že nám je ľúto, že máme dočinenia so situáciou, kedy v súvislosti s európskym rozpočtom sa sústredujeme na to, aby sme dále nedostali naspäť nejaké peniaze a nehovorí sa na to ako o tých pridaných hodnotách v súvislosti s rozpočtom. Samozrejme je príjemné dostať peniaze naspäť, ale ide o to, aby to bolo prospešné pre Európu. Okrem toho sa tu hovorí o tom, že sme vyjadrili podporu návrhu komisie v súvislosti s vlastnými zdrojmi, napríklad v oblasti DPH a príspevkov DPH. Samozrejme, dohoda sa ale v tomto zmysle nedosiahla a preto sa zmienujeme o zasadnutí skupiny na vysokej úrovni. Takže včera sme dostali stanovisko od právnej služby. Nemala som žiaľ dostatok času preskúmať si ten materiál podrobne, ale hovorí sa v ňom o tom, vlastne o otázke predsedu nášho rozpočtového výboru, že čo by sa stalo, keby sme nesúhlasili s tými vykonávacími opatreniami. Čo by sa stalo? Predpokladám, že sú tu dve zaujímavé veci, ktoré nájdeme v tomto právnom názore? Poprvé, na jednej strane sa v zmluve hovorí, že existujú vykonovacie opatrenia a fakt je, že aj tá technická stránka, ako je to vysvetlenie, ako e, realizovať e, tieto otázky, ktoré súvisia s príjmami na základe hrubého národného dôchodku. Proste ako potom to zakomponovať do jedného z tých ďalších dvoch nariadení. Tam ale nemáme nejaké veľké právomoci. A okrem toho ten právny názor hovorí aj o tom, že sa z textu vyberá za účelom vykonávacích opatrení e, niečo, čo môžeme nazvať užitočné veci, ktoré stýkajú týkajú kontroly a nábeznosti. Toto je celkom zaujímavé. Právnici hovoria, že presun príslušných odsekov e, z týchto vykonávacích z toho vykonávacieho predpisu do, tých základ, do toho základného predpisu je dosť e, polutovania hodné. Takže asi by sme nad týmto mali uvažovať, alebo zvážiť túto situáciu. Ak teda odmietneme tie vykonávacie opatrenia, samozrejme, znamenalo by to, že komisia príde s novým návrhom. A to môže znamenať ďalšie oneskorenie a odklad schvalovacieho procesu. V podstate by sme pokračovali e, s fungovaním súčasného právneho rámca. A v každom prípade to nakoniec môže trvať roky, kým sa to bude ratifikovať, takáto legislatíva. Takže asi by nebolo na škodu povedať, že nie sme spokojní s tým, čo sa navrhuje a myslím, že by mal prísť nový návrh a o ňom by potom, potom mohol uvažovať alebo zvažovať ho by mohol nový parlament. Samozrejme, máme tu aj politický aspekt, ako sa na túto vec nazerá. Väčšina parlamentu by musela čeliť situácii, či ľudia sú ochotní povedať nie týmto vykonávacím opatreniam. Alebo proste niekto povie, že fajn, necháme to tak, pokiaľ je o tento zápas, o túto bitvu, ale celkom ma bude zaujímať, čo na to povedia tieňoví predstavitelia a koordinátori, pretože na druhej strane až tak veľa v tejto veci urobiť nevieme. A musíme sa na vec pozerať tak, ako skutočne je. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, Anne. Helga a potom Ivajlo. <clears throat> Merci, Anna. Um, as Anna already said, um... Ako už povedala kolegyňa, je nám ľúto, že systém vlastných zdrojov sa stal ešte menej transparentným. Je to ozaj veľmi nežiaduci vývoj a myslím, že to ovplyvní asi aj naše stanoviská k politickému hlasovaniu. Podľa mňa nie je akceptovateľné, že vlastne aj prvé zasadnutie na vysokej úrovni, ani to prvé sa ešte nikdy nezorganizovalo, takže asi by sme mali odložiť aj to oficiálne schválenie tohto balíka, aspoň dovtedy, kým sa uskutoční zasadnutie, tej, to, to prvé zasadnutie tej skupiny na vysokej úrovni, ktorá ešte nebola. A okrem toho je tu ešte otázka požiadavky na predsedu výboru. Počuli sme totiž, že komisia aj rada zvýšili svoju účasť v delegáciách z troch na štyroch predstaviteľov a preto by som chcela požiadať, aby aj parlament urobil to isté. Aby sme my ako zelení tiež by sme mali šancu zúčastniť sa práce, na, e, práce tejto skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje. Ďakujem, Helga. Slovo má Ivajlo. Ďakujem za slovo. Pán predseda, nebudeme zachádzať do detajlov, vlastne ešte aj e, na výbor, aj na plenárku pripravíme podrobné materiály, ale chcem podporiť to, čo tu odoznelo. V podstate sa uveráme cestou, ktorá už bola naznačená a predbežne schválená. Naozaj musím potvrdiť, že v tomto balíku až tak veľa dosiahnuť nedokážeme, ale môžeme vytvoriť podmienky pre ďalšie diskusie a to sa už začalo Myslím, že budeme viac pozornosti musieť venovať zasadnutiu tej e, skupiny, zasadnutiu skupiny na vysokej úrovni, ako Helga povedala. Potrebujeme aj tú náväznosť. Nakoniec už niečo bolo prijaté v parlamente a to by sme mali v texte aj vidieť. A pokiaľ ide o to zasadnutie skupiny na vysokej úrovni, Hm, chcem povedať, že včera som si pozeral tiež tie e, stanoviská právnej služby. Možno v dôsledku tohoto nastane zaujímavý vývoj, ale myslím, že do budúceho týždňa by sme mohli pripraviť náš text. Ďakujem. Ďakujem Ivajlo Sloma a Jan Mulder. Ďakujem za slovo. Ja som tiež dostal materiály e, právnej služby len včera večer, takže nemal som možnosť e, dosť dopodrobná si to prečítať, preskúmať. Ale môžem povedať, že rada aj napriek tomu, že v zmluve sa jasne hovorí o tom, že parlament tiež môže e, vyjadriť svoje výrazné stanovisko k týmto vykonávacím opatreniam. E, A napriek tomu, že e, komisia alebo rada budú mať iné predstavy, Ide o to, aby sme neuviazli na 7 rokov od teraz, takže myslím si, že potrebujeme implementovať všetko presne tak, ako stanovuje zmluva. Pre mňa tu nie je cesta späť, nemôžeme ustupovať z toho, čo sa vydobilo. Ďakujem. A vy tej rade neveríte, že? No to ma prekvapuje. No, dobre. Hľadám. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nemal som možnosť prečítať si e, ten plný text, ktorý sme dostali včera večer, takže tiež nepôjdem do podrobností. Ale zdá sa, že opäť rada vôbec nekoná tak, že by bola nejak otvorená reformám v oblasti vlastných zdrojov myslím, že je celkom jasné, že daň z finančných transakcií je niečo, od čoho sa upustí. A pokiaľ ide o reformu vlastných zdrojov a zamerieme sa len na DPH a nehovoríme o daní z finančných transakcií, tak ďaleko sa naozaj nedostaneme. Takže ide o to, aby sme vytvorili ozaj kvalitný systém vlastných zdrojov. A asi si budeme musieť veľmi podrobne ten text zanalizovať. Čiže myslím, že si ten text zaslúži, ale ako už som povedala, neveríme rade, nedôverujeme jej, avšak dúfajme, že parlament dokáže eh, obhajovať svoje pozície, pokiaľ ide o daň z finančných transakcií. Hm, dobre, ďakujem. Hilda. Dobre. Anna to veľmi dobre vysvetlila. Sú tu dva rôzne problémy. Vychádzajú z rôzneho timingu aj z rôznych časov musíme rozhodnúť o balíčku troch legislatívnych opatrení e, v vlastných zdrojoch. A to bude dôsledok dohôd o VFR pre výdavky na obdobie 2014-2020. Anna vysvetlila svoje politické stanovisko a aj veľmi zaujímavú právnu analýzu, ktorú urobili naše právne služby. A ja im za to zároveň ďakujem, aj predstaviteľom, ktorí sú tu prítomní. A navyše, tu je revízny postup celého financovania, celého rozpočtu spoločenstva a to my predkladáme z iniciatívy EP po dohode s ostatnými inštitúciami. To bol jeden z kľúčových bodov rokovaní UVFR aj so skupinou na najvyššej úrovni. A ako povedal hlavne Ivajlo, vytvorenie tejto skupiny na najvyššej úrovni trvalo oveľa viacej, než sa pôvodne plánovala. Hlavne preto, že Iné orgány potrebovali viacej času, aby sa dohodli, koho vyberú e, predsedu. Nakoniec už máme kandidáta, je to Mario Monti, bývalý talianský predseda, aj bývalý komisár, talianský predseda v Raldi aj bývalý komisár. Ale prišla ďalšia ťažkosť, ďalší problém, ktorý sa vôbec neočakávala síce, že už od nepamäti mali už od júna minulého roka. Tri inštitúcie boli v zhode, viackrát sa o tom hovorilo, že v tejto skupine by malo byť 9 ľudí, tri by mali byť menované z každej inštitúcie a radu, zrazu rada sa nedohodla, nevedela si vybrať tých troch kandidátov a rozhodla o štyroch. A teda prišli zrazu s rozhodnutím, že by to mali, malo byť 3x4, teda 12 ľudí. Minulý týždeň e, bolo stretnutie predsedov troch inštitúcií za prítomnosti Mária Montiho a oni sa rozhodli, že tento problém vyriešia tak, že parlament hlasoval hlasom predsedu tým, že naše stanovisko je nezmenené. Takáto je teraz situácia a my absolútne, absolútne potrebujeme aby nezávisle od menovania predsedu tejto skupiny, aby táto skupina na najvyššej úrovni už konečne začala pracovať, a to hneď, alebo najneskôr počas marca, ešte pred volebným obdobím. A v prípade Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ktoré teda súčasných, tak je naplánované prvé provizorné závery by mala táto skupina predložiť na konci roku 2014 a tie definitívne prídu neskôr, ako navrhol spravodajca aj ďalší vystupujúci. Nie je tu žiadny dôvod e, rýchlo príjmať rozhodnutia k balíčku o vlastných zdrojoch, e, ak nemáme absolútnu istotu, že v tej strednodobej reforme tá skupina na najvyššej úrovni má vhodné zloženie a môže v poriadku fungovať tak, ako to bolo dohodnuté v interinstitucionálnej zmluve a tak, ako to aj navrhol Európsky parlament. Dobre, takže to je ten jeden bod a zároveň medzičasom sme skonštatovali, že naši dvaja pozvaní sú už tu. Zdravím pani Georgievu a Januša Levandovského sú to aj ich spolupracovníci. Vítam aj pani Strifler, ktorá je podpredsednička e, parlamentného výboru pre rozvoj. Naše dva parlamentné výbory, DV, predsedaný pani Žoli a ja, e, sme sa rozhodli mať túto možnosť výmeny názorov a to formou verejného vypočutia počas tohto nášho dnešného stretnutia, aby sme sa venovali otázke tých potrieb pladieb v niektorých oblastiach, ktoré sú veľmi citlivé a kde, zdá sa, teda podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, či už z komisie alebo mimo, zvonka, sú tam, je tam veľké napätie. Pôvodne išlo o humanitárnu pomoc a ďakujem pani komisárke, že prijala naše pozvanie, ale obávame sa, že dojde, alebo že už je napätie aj v iných oblastiach, v takých naliehavých otázkach a situáciách, ku ktorým nedávno došla. Nezabúdajme, čo sa stalo na Ukrajine, ale aj v takých oblastiach, kde nezávislo od toho, čo je nepredvídateľné ako prírodné katastrofy alebo politické udalosti, tak je tu riziko napätia v platbách aj vo viazaných prostriedkoch vzhľadom na ťažké plnenie rozpočtu na konci roka 2013. Takže navrhujem, aby sme začali najprv s humanitárnou pomocou a s týmto problémom, ak súhlasíte. A potom uvidíme, aké ďalšie problémy by eventuálne mohli vzniknúť. My ako Európsky parlament si želáme sa ubezpečiť, že v období tej volebnej pauzy od apríla do začiatku júla, aby EÚ e, jednoducho nemala problémy s platbami, aby e, nemusela vyhlásiť nemožnosť platieb, aby bola schopná splňať svoje viazané prostriedky a záväzky. Už sú naprogramované, naplánované určité veci, ale aby sme mohli schopní čeliť aj nepredvídaným udalostiam. A to je dôvod, prečo pripisujeme obrovský význam tomuto verejnému vypočutiu. Mišel, chcete niečo dodať? Nech sa páči. Ďakujem. Pán Lamasúr, ja by som tiež rada privítala pána komisára Levandovského, pani Georgievu, aby sme diskutovali o tejto významnej téme Máme znepokojivé informácie z terénu. Viaceré humanitárne NGOčky nás informovali, že e, zníženie platieb v humanitárnej pomoci spôsobilo zhoršenie pôsobenia v teréne. Niekoľko príkladov, napríklad keďže došlo k zníženiu e, finančnej pomoci pre ECHO, tak museli znížiť geografický zásah alebo pokrytie svojich operácií, alebo aj úplne zastaviť. A táto humanitárna kríza je skutočne sa blíži. Rok 2014 DG ECO by malo platiť v eh, prefinancovaní v dvoch častiach. A druhá časť bude potvrdená a v júli 2014 finančná istota je potrebná pre NGOčky a teda tieto platby v dvoch častiach e, ich vedie k tomu, že musia e, robiť veľmi ťažké rozhodnutia, ktoré, od ktorých závisí aj smrť mnohých ľudí. Preto museli privilegovať určité naliehavé aktivity a museli zrušiť aktivity e, v niektorých oblastiach pre zraniteľné obyvateľstvo v takých oblastiach, kde je sezónne, sucho a podobne. A paradoxná situácia vedie e, do protirečivej situácie. Každé euro investované do rizikového managingu, tak e, musíme byť jasní, tie krátkodobé, krátkodobé eventuálne zisky v humanitárnej pomoci, tak tie budú anulovať život, straty životov a rovnako sa zníži dlhodobá účinnosť humanitárnej pomoci. Ja dúfam, že dnešná diskusia s vami, pán Levandovský, vám umožní objasniť, aké sú dôvody zo strednodobého aj dlhodobého hľadiska, aby sme obmedzili, ak je to možné, ich katastrofálny dopad na humanitárnu pomoc. Včera Červený kríž potvrdil, že veľký počet presunutých e, utečencov, ktorí už nemôžu obrábať svoju pôdu napríklad v Sudane, takto spôsobuje hladomor. Dnes sa to potvrdilo. Hladomor je pred našimi dverami a postihne nás to a my sme o tom presvedčení. Veľmi zdvorilo vám dnes hovorím, E, vy nemôžete povedať, že to nevieme. Ďakujem. Ďakujem, Mišel. Možno začne pani Georgieva, nech sa páči. Ladies first, Januš. Dámy najprv. Alebo Januš začne kto? Ak dovolíte, teda v prvom rade ďakujem za pozvanie. Nachádzame sa v dosť dynamickom prostredí Európy v súčasnosti a je tu ozaj potreba humanitárnej pomoci a mali by sme na to nazrieť v takom širšom obraze. A v tomto smysle aj s kolegyňou Georgiou budeme prezentovať naše názory ale musíme poukázať na evidentnú potrebu humanitárnej pomoci a pozrieme sa na to aj z hľadiska európskeho rozpočtu. Čiže aká bola implementácia v roku 2013? Myslím, že tuto vidíme celkom jasne. Table uh, uh, showing, indicating that... Uh, Takže tu vidíme všetko, čo bolo k dispozícii, to sa naozaj aj použilo. V roku 2013 Čiže 8,6 miliard o toľko sa realizácia navyšila oproti roku 2012. A samozrejme vieme, čo aj rada zamietla, ale pokiaľ ide o prenos prostriedkov, boli tu aj záväzky v súvislosti s troma krajinami, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a tam sociálny fond prišiel príliš neskoro na, na to, aby teda mohol byť implementovaný na rok 2013. A pokiaľ ide o prenesené prostriedky, eh, a tam, e, nastalo tam určité oneskorenie v súvislosti s Chorvátskom. Vidíme to v tejto tabulke, aká bola implementácia rozpočtu. A vidíte, 99, nejaké drobné. Isté aspekt konkurencieschopnosti a plánu obnovy pre Európy, to sa nedosiahlo všetko. Skôr som vyslovil určité varovanie. Nesľubujme niečo, čo, o čom si nie sme istí, že to dokážeme aj zrealizovať. Napríklad tu konkurencieschopnosť 99,1 namiesto jedného namiesto 100%, takže tu vieme, že rada aj zamietla nejaké transfery. Ale poďme k realite rozpočtu na rok 2014. Takže tu je realita. Ešte raz. Toto nám neumožňuje slúbiť viac. Ide o to, aby sme dokázali naplniť to, čo sa plánuje. Vidíme tu 8,8 miliard menej oproti implementácii z minulého roku, takže je to ozaj náročné. Budeme mať zhruba o 9 miliárd menej, o toľko menej máme schválených na rok 2014. Čiže vlastne sme niekde na úrovni 2012. Takáto je realita európskeho rozpočtu. Čiže sme zhruba na úrovni 2012. Ale sú tu veľké rozdiely. Tá, tá marža je dosť malá. V podstate ten manevrovací priestor 2 miliárd nie je až taký veľký. Iba 711 miliónov eur je vlastne ten priestor, v ktorom môžeme troška manévrovať e, v roku 2014. Takže aké boli tie úlohy doteraz, ktoré ešte bolo treba realizovať. Vidíme, že nárast v čase nie je až taký intenzívny. Čiže áno, rast tu je, ale z hľadiska časového od roku 2009 až 2014 sme zaznamenali e, možno spomalenie je tu určitá hm, aj kategória, ktorá bola znižená v absolútnej miere a to je kohezia. V roku 2013, to bolo poprvé, poprvýkrát v roku 2013 a to bolo znížené a vlastne poprvýkrát v dejinách Európskeho parlamentu sa to dostalo a myslím, že toto by sa malo zrealizovať aj v roku 2014 a pokiaľ hovoríme o, humanitárnu, o humanitárnej pomoci, to je samostatná otázka, ale tempo rastu nie je až také výrazné, ako bolo v roku 2009 napríklad. pokiaľ ide o koheznú politiku, vieme, že v roku 2013 sme zaznamenali aj neuhradené faktúry na úrovni 16,3 miliard a potom tu zrazu príde celý rad požiadaviek, že sú tu oprávnené nároky a to predstavuje 60,8 miliardy a to sa proste nedalo zvládnuť z hľadiska naplnenia tých požiadaviek, čiže nebolo možné e, uhradiť všetky oprávnené požiadavky a preto bolo potrebné vypracovať opravné rozpočty 53,6 miliard pre rozpočet na kohéziu a zas tu máme teda e, nenaplnené objemy z predchádzajúceho roku. A vidíme, za rok 2013, ktoré neboli uhradené, teda tie oprávnené nároky tak tie sa e, teraz budú realizovať na, na úrovni 13,14 miliard. A v decembri nám prišlo napríklad 7,6 miliard e, faktúr. Je to veľmi, veľmi zvláštne a nie je to normálna situácia. A tieto nároky sú vlastne o 20 vyššie oproti roku 2012. A spolu teda rada aj s parlamentom, aj keď sa budeme snažiť eh, dospieť až ku stropu za 2013, aj tak sa nám nepodarí vlastne tento sklz eh, za minulý rok v tomto roku vyrovnať. A to sú vlastne tie neuhradené prostriedky. Aj napriek mojim varovaniam. A tu by sme poprosili členské štáty, aby e, v priebehu roka e, rozložili svoje nároky e, proporcionálne. Predsa len vidíme, že tento obrovský nárast sme zaznamenali práve v decembri. Vlastne do septembra už človek získal určitú predstavu. Ja som naznačil čo sa deje s implementáciou v súvislosti s týmito prostriedkami v septembri, ale v októbri nastalo spomalenie a to sa tiež veľmi nečakalo. A potom november a december to proste za- začali valiť požiadavky na Brusel 38 oproti predchádzajúcemu roku. Tá to bol nárast, pretože vtedy to bolo v 2012 iba 28-percentný nárast. A zrazu v Lani to bolo 38% na tieto dva mesiace. A možno sa to dá vysvetliť aj z hľadiska tých záväzkov. E, totiž v roku 2013 tam bolo N plus 2, čiže všetky členské štáty sa snažili e, zbaviť toho decommitmentu, Takže prosím vás, berujem na vedomie, že tých 12 nových členov, ešte aj Grécko a Portugalsko, mali možnosť až do roku 2010 predložiť si to o jeden e, rok, respektíve N plus 2, dokonca N plus 3, pokiaľ ide o túto tranžu. Čiže na, za rok 2013 môžeme povedať, že tam končí táto flexibilita a každý sa snažil za posledné dva týždne v roku e, sa vyhnúť tým, tým, týmto otázkam, ktoré sa týkajú e, viazanosti prostriedkov. Rumunsko a Slovensko ešte požiadali o predloženie. A vieme, že existuje tzv. grécko pravidlo a to viedlo e, ku nárastu napätí, napätia v roku 2013 v súvislosti s rozpočtom. A vieme, aká bola krízová situácia, tak sa vlastne e, pre Grécko, Rumunsko, Portugalsko, Írsko a Cyprus sa ešte navyšovali prostriedky z hľadiska spolufinancovania z našej strany a tým sa umožnilo, aby sa projekty mohli realizovať. Čiže celá táto veľká hora e, nárokov, ktoré začali prichádzať koncu minulého roku, tá pozostáva z týchto trich, troch prvkov. Čiže N plus 3, grécke pravidlo a ešte navýšenie pre krízové krajiny. Samozrejme, toto je troška komplikovanejšia tabulka, v ktorej vidíme, ako aj napriek spoločnému úsiliu a snahe teda dosiahnuť viac aj z hľadiska plnenia v súvislosti eh, s rozpočtom 2014 nastáva cez roky 2011, 12, 13 stále ten objem neuhradených prostriedkov a začneme aprílom, vidíme, že platby, ktoré boli skutočne obdržané, tak tie zodpovedajú tomu, čo sa predpovedalo. A obvykle E, dochádza k zreálneniu tých čísel, pretože väčšinou tie predpovede bývajú, alebo výhľady bývajú troška optimistickejšie. A v roku 2013 aj napriek tomu, že tu bolo úsilie a boli tu aj opravné rozpočty a boli transfery, predsa len sa nedalo pokryť všetky nároky. Ale povolili sme aj vyčlenenie týchto rozpočtových prostriedkov, ale ukázalo sa, že to je nepriechodné. Za posledné dva týždne minulého roku sa nedalo zvládnuť e, všetko, pretože mnoho týchto požiadaviek prišlo príliš neskoro. Takže realita roku 2014 a rozpočtu na tento rok musíme spotrebovať polovicu toho, čo je k dispozícii na koheziu na rok 2014, čiže musíme vyplatiť ešte aj to, čo nám ostalo neuhradené z roku 2014. A pravdepodobne už máme ten strop, ten vrchol požiadaviek na e, platby už za nami. A myslím, že do konca 2015 e, e, sa vlastne zruší aj možnosť viazania teda vyčlených prostriedkov, využívania určitých viazaných prostriedkov, že to proste bude potom presnejšie viazané. Respektíve, tak toto poviem, e, budeme musieť presne zadefinovať aj e, vyčlenené prostriedky na 2014. Prvne dám slovo kolegyni, pani komisárke. Chcem povedať, že Kristalina Georgieva e, bola ozaj osobou, ktorá dokázala presvedčivo bojovať za humanitárnu pomoc v priebehu rokovaní. A tieto e, rokovania boli o, drast- boli o drastickej redukcii európskeho rozpočtu, teda v súvislosti s tým, čo komisia navrhovala už od roku 2011. A typické škrty sa týkali v oblasti zahraničných stykov a vzťahov to bolo 11,3 miliardy menej oproti tomu, čo navrhovala komisia na rok 2011. Jedna z veľmi mála oblastí, ktoré boli nedotknuté týmito škrtmi, bola práve oblasť humanitárnej pomoci. Je to jedna z veľmi mála výnimiek v rámci európskeho rozpočtu a musím povedať, a tým reagujem aj na úvodné slova, ktoré tu odozneli, toto je práve jedna z veľmi mála oblastí výdavkov, kde v plnej miere chápeme túto potrebu a tam na, sme naplánovali nárast na rok 2014 oproti roku 2013. A to je vlastne najvyššia alokácia na humanitárnu pomoc vôbec. Aj napriek tomu, že máme ozaj náročný rozpočet a máme ešte aj neuhradené prostriedky za minulý rok, ktoré musíme riešiť v tomto roku. Takže dám teraz priestor pani kolegyni, ale ešte mi dovolte naznačiť, a to som naznačila v jednej zo svojich tabuliek, je tu vlastne rozdiel medzi záväzkami a platbami. Veľmi citlivá oblasť humanitárnej pomoci. A v tom zmysle vieme, že platby treba realizovať temer okamžite. Len čo sa zaviažeme, tak to treba realizovať. nemôžeme sa tam pohrávať s nejakými záväzkami, pretože tí ľudia v teréne tie prostriedky potrebujú. Je to aj otázka dôveryhodnosti. A žiaľ, tieto požiadavky a potreba rastú v tejto oblasti v roku 2009 to bolo 458, to bolo to číslo a teraz e, tá medzera rastie, tie nožnice sa rozširujú, ale o tom povieme aj kolegyňa Kristalina. Takže, čo sa urobilo? V roku 2013 humanitárna pomoc bola prezentovaná veľmi jednoznačne v rozpočte. Čiže to, tam nešlo len o kohéziu, ale humanitárna pomoc bola prítomná aj v veľmi presvedčivej forme, aj vďaka úsiliu e, kolegyne Kristalíny. Čiže to bolo aj v opravnom rozpočte 2 a 8 a to, boli, to sa vlastne prejavilo aj v príslušných kategóriách. Čiže nebolo to na úkor iných kategórií, ktoré súvisia e, s externými záväzkami Európskej únie. Okrem toho sa využívali aj rezervy, využívali sa aj globálne transfery na humanitárnu pomoc e, koncom roka 2013. Humanitárna pomoc je realita a musíme o tomto diskutovať. Ale žiaľ, máme len jednu tretinu tých prostriedkov k dispozícii oproti tomu, čo sme mali predtým. Takže e, úroveň záväzkov tu je, ale je tu určitá medzera medzi záväzkami a platbami. Preto treba zabezpečiť, podobne ako v roku 2013, mali by sme uplatniť všetky možné prostriedky, aby sme túto medzeru odbúrali a aby sme naozaj Eh, zrealizovali to, čo sa plánuje. Eh, v tejto tabulke sa uvádzajú opatrenia na rok 2014. Ak nebude dostatok prostriedkov a vlastne tým sa dostávame už k ďalšej tabulke. A toto je moja predpoveď na rok 2014, ako sa bude riadiť rozpočet. Toto je naše vyhlásenie. Teda, ak spolu s inými osobitnými nástrojmi, ale to nestačí. Tam ide o humanitárnu pomoc plus správna realizácia rozpočtu 2014 a on zniž, vieme, že je tam o temer 9 miliard menej oproti roku 2013 a pravdepodobne využijeme nielen to, čo máme k dispozícii v rámci špeciálnych osobitných nástrojov, ale ešte aj núdzové prostriedky, ktoré nám umožňuje článok 13 nariadenia. Takže myslím, toto môžem povedať teraz na začiatku marca, ale nejde tu len o humanitárnu pomoc, ale celkovo aj o rozpočet na rok 2014 ako taký. Ďakujem vám za pozornosť. Pán predseda ďakuje komisárovi a dáva slovo pani komisárke. Ďakujem pekne, pán Lamasúr aj pani Štifla. Dovolte mi využiť túto príležitosť a prediskutovať e, rozpočet na humanitárnu oblasť. Takže som ozaj veľmi rada, že nám umožňujete e, práve hovoriť v tomto poradí, že začal kolega Levandovský a ja môžem nadviazať pretože budeme hovoriť o tom, ako ďalej. Teraz je ten hutný čas na takúto rozpravu, aby sme hovorili o rozpočte na humanitárnu pomoc. Teraz, keď čelíme obrovským tlakom, poprvý raz vôbec humanitárne spoločenstvo má vlastne až 4 úrovne núdzových situácií, a to súčasne. Sýria, Filipíny, Stredoafrická republika a Južný Sudan. Žiaľ, nemáme dôvod očakávať, že v budúcnosti by aspoň niek- niektorá z týchto záťaží odpadla. Máme tu ešte aj klimatické problémy, čoraz viac nešťastí tohoto typu a navyše sú tu konflikty, e, do ktorých sa zapájajú aj neštátni aktéry a toto veľmi sťažuje aj realizáciu humanitárnej pomoci. Takže chceme sa dnes zamerať na tri veci. Poprvé, nadviazať na to, čo povedal pán Levandovský, teda kde sa nachádzame z hľadiska rozpočtu na začiatku tohto roka. Po druhé, aké kroky sme urobili, aby sme zvládali realizáciu nášho programu na rok 2014. A po tretie, to je najdôležitejšia vec, čo môžeme urobiť, aby sme dokázali humanitárnu pomoc riešiť efektívne a zdravo, aby sme dokázali zachraňovať životy tam, kde to treba. Čiže začneme tým, kde sa nachádzame v súčasnosti. Ako povedal kolega Levandovský, vďaka vám vašej podpore z parlamentu my na komisii aj členské štáty vlastne máme teraz najvyšší možný uh, najvyšší rozpočet do, doposiaľ akýkoľvek. Teda, je to vyše 19 miliárd, ale to sú záväzky, nie konkrétne platby. A už sme jednu tretinu minuli z tých prostriedkov z toho rozpočtu, čo sme mali. Prečo? Pretože sme museli uhradiť nedoplatky nejakých 160 miliónov eur z neuhradených platieb a potom sú tu ešte aj platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sa týkajú hotovosti. Dovolte mi zdôrazniť, že táto negatívna bilancia medzi záväzkami a platbami sa týka aj bežného rozpočtu, ale aj núdzových rezerv. A preto nepredvídateľné okolnosti nás vystavujú situácii, podobne ako aj v Lani, aj v tomto roku, e, vlastne to vedie k tomu, že máme skutočne k dispozícii len polovicu prostriedkov, ktoré sú potrebné na krytie našich záväzkov. Práve minulý rok sa veľa vynaložilo hlavne na Sýriu. Od roku 2012 sme tam zaviazali e, zhruba 500 mili- 550 miliónov eur, ale je tu aj Stredoafrická republika, Južný Sudán, tam je tiež európska angažovanosť veľmi silná, ďalej Filipíny, kde Európa ukázala, ako teda čo dokážeme e, z hľadiska toho, že konáme dobro. A ako zdôraznil aj pán Levandovský, najprv sme zvládali tieto nedoplatky tým, že sme e, robili úpravy v rozpočte z roka na rok, napríklad s cestou globálnych transferov, ale teraz toto už nebude možné a veľmi jasne to vo svojom vyhlásení vyjadril. Proste toto jednoduché riešenie už k dispozícii nemáme. Takže čo sme urobili? A to je tá druhá oblasť, o ktorej budem hovoriť. Čo sme urobili preto, aby sme naplnili naše záväzky voči tým najzraniteľnejším ľuďom? Prijali sme všetky príslušné opatrenia a to veľmi zodpovedne, aby sme dokázali v plnej miere implementovať, opakujem, v plnej miere implementovať naše kvalitné rozhodnutie na rok 2014. A nejde len o rozhodnutie komisie v oblasti humanitárnej pomoci, ale je to rozhodnutie celého spoločenstva. Ide o veľmi dôkladnú a systematickú revíziu všetkých zmluv, všetkých kontraktov ďakujem aj nášmu generálnemu riaditeľu Klásovi Stornestonovi, aj ďalším, aj našim partnerom za ich zodpovednosť v konaní, keď kladú dôraz na to, aby sme dokázali aj v praxi zrealizovať naše záväzky, ktoré sa týkajú nášho programu. Takže ďakujem naozaj všetkým partnerom, ktorí e, dodržujú rozpočtovú e, disciplínu. A ďakujem pani Štrifler, že sa vyjadrila aj v mene e, mimovládnych organizácií, ktorých úloha je veľmi dôležitá pri záchranách životov. Asi 80 spolufinancovania ide cestou organizácií, ktoré sú menšie, menej flexibilné možno, ale znížili sme to na 40 teda tú, spolu, tú úroveň spolufinancovania pre väčšie organizácie OSN a tieto vyjadrili solidaritu s humanitárnym spoločenstvom, ale samozrejme tiež očakávajú, že teda platby, keď sú tu záväzky, tak sa platby zrealizujú. Takže ide o to, aby bolo možné zvládať túto záťaž lepšie. Po druhé, skúmali sme každú jednu možnú operáciu, ako by sa dalo znížiť eh, aj načasovanie, teda realizovať to rýchlejšie. Po tretie, skúmali sme aj mm, objem kontraktov, ak to nie je otázka záchrany životov napríklad. Ale v plnej miere sme ochraňovali priority tých kontraktov, ktoré sa týkali záchrany životov. Čiže sú tu tri ďalšie veci. Teraz pracujeme s komisárom Pivalcom na tom, aby sme identifikovali, aby sme zistili všetky možné prvky v jeho rozpočte, teda v rozpočte na rozvoj, také prostriedky, ktoré by sa mohli uplatniť a využiť pri pri, na účely stabilizácie teda. A ako už pani Štrifler zdôraznila, je to dôležitá oblasť a môžem povedať, že chceme vytvoriť dostatočný objem prostriedkov, ktorý bude aj veľmi uspokojivý pre financovanie EDF. Ďalej tu máme ešte aj peniaze z tzv. zabudnutých kríz. Ja chcem povedať, že tí ľudia, ktorí trpia bez toho, že by sa im verovala pozornosť verejnosti, tak my tu v EÚ teda dúfame, že e, neustúpime od tých záväzkov, ktoré sme urobili. Alebo záväzkov, ktoré sme dali. Chcem povedať, že treba aj v teréne priamo preverovať situáciu a podmienky, aby sme dokázali v plnej miere čo najdisciplinovanejšie doručiť tie peniaze tam a tým ľuďom, kde sú potrebné. Chcem zdôrazniť, že toto sa dá realizovať len spoluprácou s našimi partnermi. Ale aj v tom sa môžeme dostať len odtiaľ potiaľ, do, po určitú hranicu. A preto prichádzam teraz k bodu 3. Po, pozrieme sa do budúcnosti, teda aké kroky môžeme prijať, aby sme riešili súčasné problémy a aby sme zabránili tomu, že tieto problémy nastanú znova. Tu vidím možnú cestu dvoma spôsobmi. A chcem apelovať na vás, na rozpočtový orgán, aby ste to schválili. Ako už naznačil pán Levandovský, musíme sa zamyslieť nad tým, ako zmobilizovať plnú flexibilitu, ktorá je zabudovaná do nášho rozpočtového rámca. A aby sme teda umožnili platbu tých rozpočtových prostriedkov, ktoré by znížili naše neuhradené platby. Možno by išlo o opätovné e, priradenie nejakých rozpočtových prostriedkov, ale ak to mám skrátiť, potrebujeme 400 miliónov eur tento rok a z tých 400 miliónov 150 miliónov je potrebných do júla. Tie potrebujeme do júla. Hej? budeme veľmi úzko ďalej spolupracovať s komisárom Levandovským, ale potrebujeme, aby výbor pre rozpočet, aj výbor pre rozvoj venoval tieto otázke pozornosť, prosím. Toto je vec, ktorá je pre nás nesmierne dôležitá, aby sme dokázali svoje aktivity kvalitne plánovať a realizovať. Chcem taktiež ešte vyjadriť, že chcem e, zabraniť tomu, aby sa celé problémy znova a znova, znova nabalovali. Možno výnimočne e, vyčlenenie humanitárnej pomoci e, z tejto diskrepancie medzi záväzkami a platbami by pomohlo. Jedna vec je samozrejme v oblasti bežného rozpočtu, všeobecného, ale aj pokiaľ ide o osobitný rozpočet na humanitárnu oblasť. Čiže platobné rozpočtové prostriedky, e, ktoré sa týkajú aj rezervy na humanitárnu pomoc. Toto je tiež oblasť, ktorú treba počítať. Ja som presvedčená, že existuje priestor na to, aby sme dokázali, možno aj výnimočne, ale dokázali výnimočnými prostriedkami naplniť to, k čomu sme sa v oblasti humanitárnej zaviazali. Čiže ide o to, aby sme boli realisti. Vynimočná osobitná sféra humanitárnej pomoci spočíva práve v tom, že ide o záchranu životov. Ak nezaplatíme, ľudia budú umierať. A keď humanitárna pomoc predstavuje len 0,16 nášho rozpočtu, tak by sme mohli zaviesť také nejaké pravidla aj do budúcich rokov, že záväzky budú v tejto oblasti vždy naplňané príslušnými platbami. Ako aj pán Levadovský na to poukázal. Máme málo času. Proste ide o to, aby sme e, aj tú medzeru medzi záväzkom a platbou skrátili v tom zmysle, aby to len ten rozdiel bol minimálny z časového hľadiska, aby sa čo najskôr platba zrealizovala. Dúfam, že spolu kolektívne a ja konzultujem aj s členskými štátmi a ja odtiaľ získavam pomoc a podporu. Ale chcem dúfať, že tento problém sa nám v budúcnosti znova nevráti. Keď vlastne tlačíme na partnerov, aby prijímali oni veľmi náročné opatrenia. A som presvedčená o tom, že konáme to, čo je morálne správne, ale robíme to aj vo svojom vlastnom záujme. Prečo? Pretože humanitárna pomoc je jeden zo spôsobov, ako si Európska únia buduje svoju dôveryhodnosť. Chceme byť rešpektovaní aj za to dobro, ktoré konáme. A a myslím, že je veľmi dôležité a rozumné chrániť naše záujmy aj tým spôsobom, ktorý tu navrhujem. Ja viem, že svet prechádza veľmi turbulentným obdobím a sme svedkami rôznych situácií, kde humanitná pomoc, humanitárna pomoc je potrebná. Sýria, Jordánsko, Turecko, Egypt, Irak a tak ďalej. To je pre ľudí, ktorí žijú tam, ale môžeme povedať, že bez toho, že by sme poskytli humanitárnu pomoc, tak budeme mať dočinenia s obrovským prílevom imigrantov a to by určite malo veľmi negatívny dopad pre Európu. A môžem vám povedať, že e, ja verím v to, čo hovorím a verím, že to je morálne správne. A nakoniec je to aj v našom vlastnom záujme. Ďakujem za pozornosť. Merci, madame le Ďakujem, pani komisárka. Mám viacero žiadosti o slovo. Veľmi stručne poprosím Pani Georgieva má povinnosť o 11. Najprv Ann Jensen. You, chairman, ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že prišli komisári. Um, mala som sami schôdzu pani Georgieva asi pred mesiacom, pretože sme dostali tieto posolstva od MVO o tom, že v skutočnosti obmedzovali svoje činnosti a zatvárali nemocnice a strediska rozdávania potravín, pretože majú menej platieb, menej prostriedkov. Na platbách záleží a my sme vypísali šeky z bankových účtov, na ktorých neboli peniaze a to sa nedá mm, dlho robiť a pokračovať v tom, pretože raz nám niekto povie, že to je trestné. Takže musíme konať e, ináč. E, teraz, e, čo sa týka mm, samotných možností, toho, čo možno robiť, pretože potrebujem viac peňazí, možno povedať, že môžeme využiť všetky možné nástroje pružnosti a núdzovú rezervu, čo je najväčšia suma tam sa dá získať 3-4 miliardy, ak ju naplno využijeme. Rád by som povedal k štrukturálnym fondom. náš sekretariat z rozpočtového výboru minulý e, rok povedal, keď sme povedali, že 11 miliard e, splní potreby, že tento rok e, bude, skončíme s oneskorenými platbami asi 20 miliard. Oni boli však optimisti a bolo to aspoň 30,4 miliardy. No oni to dobre vypočítali a povedali, že tento e, rok bude mať e, výpadok aspoň 26 miliard. Takže tento problém aj tento rok rastie a aj o tých 3-4 miliardy z rezervy je kvap v oceáne v porovnaní s potrebami. No ako získame túto kvapku v oceáne? Po druhé, čo sa týka pani Georgievy, máme tu situáciu s tou nutovou rezervou a ďalšie položky, ktoré sú nad strop, ktoré parlament e, takto e, vyložil, kde nielen e, záväzky, ale aj platby sú nad strop a ja mám dojem, že komisia e, sa na tom s nami zhodne a preto sme povedali áno pre viacročný finančný rámec, pretože to bol náš výklad. No, my rozumieme, že rada nemá presne ten istý výklad a ja by som rada vedela, kedy a ako rýchlo komisia predloží návrh e, na viac platieb nad strop, pretože to je náš výklad. Som rada, že vy na to tlačíte, pretože je to naozaj potrebné a myslím, že je e, odporné, že sme sa dostali do takéto situácie s humanitnou pomocou. To by sa nemalo stať. E, Salvador. Ďakujem. An Salvador. Sí, gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda ja e, ostanem u vety e, spravodajky e, Andensen, ktorá povedala, že niekedy sa zdá, že platíme šeky, ktoré nie sú kryté. Toto je rozpočet riešenie, ktoré udržiavame už roky, vrátane aj táto delegácia výboru pre rozpočet. V rozpočtovom konaní sme sa sústredili na navyšovanie plate bez záväzkov, pretože sme tým vyjadrovali politickú voľu parlamentu a potom sme museli čeliť e, realite, že každý e, rok e, je to vyššie a nie sú dostatočné platby, aby sme dodržali tieto záväzky. Navyše, tento rok sme obmedzení stropom v kreditoch platieb na rok 2014 a to je veľmi obmedzené a ja úprimne si myslím, že mobilizovať núzovú rezervu, pardon, tú e, rezervu, e, rezervnú rezervu nám e, nedáva žiadne riešenie viac ako 25 miliard výpadku v porovnaní s tými 3 miliardami, ktoré môžeme mobilizovať v spolupráci s radou, je prakticky kvapka v oceáne. Preto myslím si, že najprv musíme tu mať správne odhady do konca apríla o tom, aké sú tie odhady, ktoré vypracovajú členské štáty a ďalej. Zo všeobecného hľadiska musíme byť oveľa prísnejší v tom konaní, ktoré sme začali už minulý rok a ktoré riadi predseda Lamassur, to je mm, predcha- mm, tých schôdzach alebo e, v časnej výstrahe medzi parlamentom a radou, e, aby sme zistili, ako bude situácia s platbami na konci roka. Na druhej strane, to, čo budeme mať na konci e, roka v posledných dvoch mesiacoch, teda nárast požiadaviek z členských štátov, aj to je logické, aj členské štáty reagujú na daňovú konsolidáciu a preto čakajú na koniec roka, aby vedeli, aké budú ich reálne reálne potreby. Toto parlament ani komisia nebude môcť zmeniť. Mne ehm, spôsobuje veľké starosti, okrem iných vecí, to, čo povedala komisárka Georgieva, jedna konkrétna vec, ktorú povedala na konci. Hovoríme o potrebách tretich štátov, ale ehm, mnoho z tých e, potrieb, z týchto kreditov, e, ktoré nie sú kryté e, v platbách, spadne na Európsku úniu. Bude to Ehm, dôsledok, ktorý e, môže prísť zo Sever Afrika. Týmto už trpíme e, my Španieli a e, to kvôli meškaniu humanitnej pomoci, ktorú komisia dopustila kvôli nedostatku plade, kvôli nedostatku peňazí. A my to zažívame za posledné mesiace, ale zásadné, aby sme teraz hneď mali reálne odhady slovenských štátov, aby sme vedeli, čo sa napríklad deje v položke 1a, kde nemáme e, správy. Vieme, že v poločke 1b sa situácia zlepšila, no e, máme starosti aj za situáciu v poločke 1a a e, máme starosti vo všetkých rozpočtových poločkách, no v skutočnosti situácia s takouto nízkou úrovňou platobných kreditov je veľmi ťažká. Ďakujem, Salvador. Hajder. Ďakujem, pán predseda. Nemôžem už dodať viacej, než to, čo povedali predrečníci. V každom prípade ďakujem komisárom, že prišli a nás informovať o situácii, ale je jasné, že tento parlament už pozná veľmi dobre situáciu všeobecne v platbách a aj problém platieb humanitárnej pomoci a preto sme vás požiadali, aby ste nás prišli informovať a je škoda, že hoci je tu rada zastúpená, nie je tu 28 predsedov vlád, ktorí by tu sedeli, pretože keď sa rokovalo o rozpočte, a ja budem rokovať o rozpočte na rok 2015, tak veľmi často sami obhajujeme úroveň pladie tým, že využívame údaje z Európskej komisie. Všetky posledné rokovania hovoríme, že nebude stačiť financie nebudú stačiť, ale zdá sa, ako keby sme si to vymýšľali, vycúcali z prsta, ale bohužiaľ e, tento rok nám to ešte viacej potvrdil a za rok 2013 máme najvyšší deficit, keď to porovnáme s jednotlivými účtovnými rokmi. Štruktúrálne fondy v kategórii 1B tak 23 miliárd eur alebo viacej, myslím, že okruh 1A ďalšia miliarda eur. A to je naozaj obrovský problém. A ani s tým, e, s tou rezervou, ktorou máme, tak e, ten problém nevyriešime tak. Pridávam sa k pani komisárke, ale ja si myslím, že to by ste mali viacej orientovať na radu, takže ten problém, o ktorom hovoríme, to nie je problém rokovania medzi inštitúciami, alebo nie je to problém nejakých vágnych abstraktných čísel, ale predovšetkým je to problém humanitárnej pomoci. Od toho závisí život mnohých ľudí a teda je to veľmi vážny problém. No či už je to miliarda návyše alebo, na, alebo dole, je to 25 miliard eur a za týmito číslami sú projekty, NGOčky, výskumníci, univerzity, radnice a regióny, takže tu nehovoríme o nejakom vágnom inštitucionálnom probléme, nejde to ani o bitku medzi radou a parlamentom, ale hovoríme o skutočne serióznom probléme realizácii programov a projektov. Takže ja si myslím, že tak komisia ako Európsky parlament aj rada by si mali naozaj uvedomiť, prebrali opraty do vlastných rúk a začali ho riešiť, pretože opravnými rozpočtami nič nevyriešime. Ďakujem, Helga Trupel. <coughs> Ďakujem komisárom za veľmi zaujímavé prezentácie a rozhovor. Isté, vieme, že sú tu nedostatočné platby v oblasti kohéznej a je tu snaha dosiahnuť v rozpočte maximálnu flexibilitu, ale chcem sa venovať ďalšiemu problému a ako povedala pani komisárka Georgieva, je tu problém aj s nástrojami humanitárnej pomoci, ale chcem sa venovať hlavne nástroju za stabilit, na stabilitu a mier. Týka sa to tiež tej medzery medzi záväzkami a platbami. Zdá sa, že nie je možné vlastne financovať nové projekty e, plynule tak, ako sa plánovalo. Sýria, Stredoafrická republika, Južný Sudán, Naozaj je veľmi ťaž... potrebné presadiť do leta realizáciu záväzkov platbami, pretože nakoniec v praxi, v teréne nebude dosť peňazí a Európa určite by potom stratila na dôveryhodnosti. Vieme, že nástroj premiér a stabilitu je v tomto nesmierne dôležitý, preto som za to, aby sa alokovali platobné prostriedky na tieto mierové a stabilizačné operácie, pretože ináč by sme mali problém s kredibilitou EÚ. Čiže je tu problém otázky samotnej humanitárnej pomoci, ale aj prostriedky na zabezpečenie stability a mieru. Ivadlo, ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať obom komisárom za prezentáciu tejto témy. A skutočne chcem povedať, že asi je to veľmi výrazné aj v oblasti humanitárnej pomoci, a máme ozaj e, veľmi náročný rozpočet, ale chcem vyjadriť e, to, čo bolo spomínané, že treba zladiť záväzky a platby. Nie len pre e, danú pomoc, ale tu sa to a zdá ešte viditeľnejšie prejavuje. Musíme naozaj len slubovať. Musíme to aj podporiť reálnymi peniazmi. Takže aj z hľadiska budúcnosti vo vzťahu k metodike rozpočtu musíme takéto výdavky brať proste do úvahy. Sú to dôležité záväzky aj na tento rok a vieme, že pre oblasti humanitárnej pomoci sa tu objem navýšil, ale ináč eh, tie, eh, tá úroveň ostáva podobne ako v predchádzajúcich rokoch. Ja nechcem povedať, že všetko je tu zlé. Tie záväzky síce sú, existujú, existujú záväzky a tie treba plniť, čiže peniaze tam budú prúdiť. Ale kladem si otázku, tých 60 160 miliónov, čo ostalo neuhradených z minulého roka. A mohli by ste nám povedať, eh, ako sa to stalo? Slúbili sme niečo, čo sa nenaplnilo? Proste ako to v praxi vlastne nastalo, táto diskrepancia v platbách. Toto je vec, pre ktorú určite musíme nájsť riešenie tu v parlamente, ale nepredpokladám, že tá rezerva bude dostatočná a bude určite veľa žiadostí, aby sa využila. Ďakujem, Ivajlo. Ajda. Eh, eh, Ďakujem pán predseda. Ďakujem všetkým za tie vysvetlenia, páni komisári, za to, za tie vaše informácie. Rada by som osvetlila naše stanovisko, ale tiež by som položila zo pár konkrétnych otázok, hlavne k tomu, čo povedala pani komisárka Georgieva. Možno by stálo za to znovu hovoriť o tomto stálom zaostávaní, ktoré sa e, rok po roku akumuluje a ten nedostatok finančných prostriedkov pre rozpočet, ktorým trpíme každoročne v európskom rozpočte. Viacročný finančný rámec nemá nič spoločné s tým, čo by sme my ako politická skupina chceli mať. Tento VFR je pravým protikladom toho, čo by sme my ako politická skupina chceli schváliť nielen v globálnych sumách, ale aj pre rozdelenie finančných prostriedkov. A e, v súvislosti s ďalším aspektom, vzhľadom na to, že táto dohoda e, závisí od dohody pracovnej skupiny o vlastných zdrojoch, ktorá tiež veľmi dobre nefunguje, tak ja si myslím, že toto prepojenie nebolo najšťastnejšie. Naša politická skupina podporuje mobilizáciu všetkých finančných zdrojov, ako aj nástrojov flexibility a to čo najväčšieho možného počtu, aby sme mali väčší manevrovací priestor pre rezervy. Môže sa hovoriť, sú to relatívne nízke sumy, ale je pravda, čo hovorí pani komisárka, Ide o situáciu humanitárnej pomoci, kde e, ľudské životy závisia priamo od tejto finančnej pomoci. Akékoľvek oneskorenie v platbách môže vyústiť do okamžitej smrti mnohých ľudí. Preto si myslím, že je veľmi dôležité zmobilizovať čo najskôr disponibilné nástroje. Ale tento nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte nám prinesie problémy aj do budúcnosti. Nikto nevie, čo sa bude diať na Ukrajine. Nikto nevie, čo sa bude diať v budúcich mesiacoch. Čo bude ďalšia katastrofa porovnateľná s Filipinami? No tak dúfajme, že nie, ale nikto to nemôže vedieť, pretože to bola skutočne e, e, katastrofa dramatických rozmerov. A týmito rozpočtovými obmedzeniami budeme stále vzdialení od našich cieľov. A teraz mám priamo otázku na pani komisárku a súvisí s takou otázkou čestnosti, ak to môžem tak nazvať. Humanitárna pomoc sa obmedzila na 200 miliónov. A čo to konkrétne znamená pre situáciu v teréne a pre situáciu Kurdov napríklad konkrétne. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Ak môžeme byť na niečo hrdí v tomto volebnom období, v tomto parlamente, tak to je na prácu v oblasti humanitárnej pomoci. Je pravda, že keď sa definuje nejaký rozpočet, ty môžeš definovať nejaké rokovanie a vychádzajúc z politik všetkých členských štátov, hlavne tie, ktoré postihujú členské štáty, a je ale veľmi ťažké vyrokovať rozpočet o otázkach, kde nevieš, čo sa bude diať. A ak by sme sa v tomto volebnom období venovali a keby sme mali vymenovať všetky miesta, kde sme museli humanitárne zasovať Haiti, Filipíny, Mali, Africký roh, Južný Sudan, Sýria, Stredoafrická republika. To sú všetko miesta, kde by pani Georgieva chcela miňať peniaze, ale tam, kde EÚ musí byť prítomná a preto by som chcel urobiť výzvu, pretože je to spoločné pre výbor DV aj pre výbor rozpočet, aby sme mali spoločné stanovisko, aby sme podporili pani komisárku v týchto dvoch opatreniach, ktoré nám tu navrhla a predložila. Je dôležité, aby sme spolu postupovali my, Európsky parlament a komisia, aby sme vyzvali hlavne radu, pretože nevieme, naozaj nevieme, kde budeme musieť zasiahnuť v budúcnosti a kde budeme musieť byť prítomní. Ja si myslím, že EÚ a pani komisárka to vie lepšie ako ktokoľvek z nás, že EÚ dennodenne zachraňuje tisícky, tisícky miest vo všetkých mnohých týchto krajinách, ktoré som menoval. Ja si myslím, že by sme z tohto výboru, z výboru DV a z Európskeho parlamentu dali, mali dať odpoveď. A to prostredníctvom dohody s radou, aby skutočne seriózne brali do úvahy tie dva návrhy pani komisárky, aby v budúcnosti sme nemali rovnaký problém v takejto citlivej problematike, ako je humanitárna pomoc. Pani Strifler, ďakujem. Mám otázku na pána Levondovského. Mohli by ste nás informovať o konkrétnych riešeniach, ktoré chcete okamžite navrhnúť rovnako ako v strednodobe, Či sú naplánované transfery, akej výšky a či budú postačujúce na to, aby sme eh, pokryli eh, všetky chýbajúce platby? A tiež by ste nám mohli povedať, či uvažujete o inovačných riešeniach ako využívanie pákového efektu v konkurencii pre humanitárnu pomoc a tak ďalej. Merci. Monika Holmajer. Pani Holmajer. Um, Herr Kommissar, Pani komisárka, pán komisár, ja mám ešte um, ďalšiu otázku. Potom ako v Eh, keď si chceme zachovať istý vplyv na americký kontinent a práve na štáty, ktoré sú v núdzi a ktoré od nás očakávajú no, pomoc a my keď potom očakávame, že táto požiadavka o pomoc e, tiež bude finančne zohľadená, tak e, do akej miery e, sú členské štáty medzi časom pripravené alebo prijala komisia medzi tým iniciatívu, preto aby tie peniaze, ktoré v národných rozpočtoch sú k dispozícii pre rozvoju pomoc, boli k dispozícii a mohli byť kombinované s tými peniazmi, ktoré má k dispozícii Európska únia, alebo mohli byť prevedené a je tu takáto iniciatíva, alebo je tu mm, posilnená pripravenosť e, pre tento krok, pretože e, vidím, že v EU e, naďalej je veľká rozrobenosť um, iniciatív pre pomoc na jednej strane z členských štátov a na, jednej na druhej strane z Európskej únie, ale stanovili si členské štáty cieľ, že chcú spoločnú pomoc dávať v budúcnosti, aby mohli tieto prostriedky z národných rozpočtov presúvať do európskeho rozpočtu? Si bien, Göran Ferm. Ďakujem. Goran Fern. Thank you, Chair. Um, thanks very much. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj komisárom. Myslím, že prezentácie sú veľmi dobré a veľmi dôležité. A, a dovolím si nadviazať na to, čo práve po, bolo povedané aj v mene výboru pre rozvoj. Dostali sme list od pána Broka aj Salafranka z výboru pre zahraničné veci a týkalo sa to hlavne nástroja pre stabilitu a mier. Budem citovať. Ide o presun asi 100 miliónov eur e, z týchto e, nástrojov pre zahraničnú politiku. Spomínala sa Sýria, Stredoafrická republika, Južný Sudán, ale teraz už aj Ukrajina. A tam určite bude potrebné prispieť aj ekonomickou podporou, aj keď možno z nejakých iných nástrojov, pokiaľ ide o Afriku a Európu. Nadviažem aj na to, čo povedala pani Strifla. Aké sú vaše konkrétne návrhy? Pretože potrebujeme od vás konkrétne návrhy, aby sme mohli konať v mene Európskeho parlamentu. Teda čo chcete urobiť, urobiť aký máte zámer v oblasti humanitárnej pomoci, aj v oblasti nástroja na stabilitu a mier a potom aj ohľadne Ukrajiny. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Mám tri poznámky, aby som doplnil to, čo veľmi správne povedali kolegovia. Ja chápem, že problém pladieb v humanitárnej pomoci prichádza teraz, pretože rovnako ako v iných oblastiach, ako sú kohezné fondy, tak sme ukončili predchádzajúci rok z veľmi napätej situácii. A mrzí ma, že výbor pre rozpočet nebol skutočne informovaný o ohromnom napätí, ktoré existuje v platbách pre humanitárnu pomoc a o rizikách. A keď sme mali e, revidovať alebo schvalovať opravný rozpočet 9-2013, myslím, a išlo 400 miliónov eur aby sme pomohli niektorým regiónom EÚ, ktoré boli postihnuté povodňami a keď nemáme veľa peňazí, tak si treba samozrejme vybrať priority. A tým, že sme na jednej strane e, e, platili miestnym samozprávam e, pre, kvôli škodám v predchádzajúcej oblasti, aby sme pomohli organizáciám, ktoré zachraňujú životy, tak ja si myslím, že tie priority by mali byť iné. Ak by tých 400 miliónov sa použilo na humanitárnu pomoc, tak by sme neboli teraz v tejto situácii. A neboli sme si vedomi toho, že bola ale taká naliehavá situácia v humanitárnej pomoci. A to je moja prvá poznámka. A druhá, pani Georgieva to povedala veľmi jasne je tu riziko, že sa dostaneme do systému, že v prípade humanitárnej pomoci budeme rovnako ako v prípade kohezných fondov so stropmi a s rozdielmi, ktorý sa bude každoročne zväčšovať, teda tá prípas medzi platbami a viazanými prostriedkami. Ako to urobiť v takomto prípade aktivít, kde eventuálne by sme mohli e, prijať rovnaký princíp ako v prípade e, poľnohospodárskych e, finančných prostriedkov, pretože tie viazané prostriedky a, a potreby platieb, tamto obdobie medzi jedným a druhým je veľmi krátke, tak to by sme mali dať do jedného, ale mali by sme postupovať tak, aby, aby sa táto priepas nezväčšovala. A posledná poznámka. Miaceri spochybňovali radu. Samozrejme. Ale na začiatku je to Európska komisia, ktorá je poverená riadením. A ak informácie, ktoré sme mali odmimo z humanitárnych, od humanitárnych organizácií, ktoré sa zo dňa na deň dostali do takej situácie, že museli prestať s určitými projektami, a dokonca zatvoriť niektoré nemocničné zariadenia, keby nás komisia vopred bola informovala, keby vykonávala plne svoje kompetencie, tak možno by sme sa nedostali do tejto situácie. A je to hlavne komisia, aby sa z toho poučila, aby poprvé, ako som už hovoril pred chvíľou a pán komisár, čiastočne na to odpovedal, ja mu za to ďakujem, aby postupovali tak, aby nedošlo k prerušeniu platieb v aktivitách EÚ v období, keď e, bude volebná pauza, pretože bude prechod od starého k novému parlamentu a samozrejme, aby brala do úvahy aj to, čo sa berie v návrhu rozpočtu na rok 2015 No, aby sa tá prípasť a rozdiel medzi platbami a viazanými prostriedkami nezväčšovala. To boli otázky a pripomienky či poznámky. A teraz vy, pani a pán komisár. Thank you for... Ďakujem vám za vaše pripomienky. Myslím, že ten hlavný záber, alebo záver by mal byť o tom, že rozpočet aj na európskej úrovni by mal byť e, verifikáciou všetkých slubov. Nestačí slúbiť niečo, nejaké záväzky, pretože to sa vlastne netýka len humanitárnej pomoci. Ide o to, či plníme záväzky alebo nie. Nikdy som nebol veľkým fanúškom, ktorý podporoval sluby a Možno popri humanitárnej pomoci máme tu ešte ďalšiu oblasť a to je zamestnanosť mladých a financovanie SMS. Eh, Ale ideme aj o, teda hovoriť aj o otázkach zamestnanosti, teda je to tiež významná sféra. Humanitárna pomoc však súvisí so zvládaním rozpočtu. Áno, ako spomínali pán Brok, Franka a ďalší, keď hovorili o dramatickej situácii v súvislosti so stabilitou a mierom. Áno, e, musím povedať, že musíme tieto veci zajtra prediskutovať aj v súvislosti s finančnými prostriedkami pre Ukrajinu. Vieme, že musíme byť pripravení konať a konať okamžite. Čiže máme tu pred sebou realitu rozpočtu, ale dôležité, aby sme nedokaz- keď nie sme si istí, že dokážeme sluby naplniť. A moja predstava e, v súvislosti s vypracovaním rozpočtu sa týka aj toho, že musíme verifikovať, overovať, či sme schopní tie sluby naplniť. Nestačí samozrejme hľadiť len do minulosti, ako hovorila pani Jansen práve, keď e, tam nastane tých 20 e, miliárd neuradených pladieb za minulý rok. O čom to bolo? Áno, to bolo prekvapením aj pre mňa. A tu poprosím o tú tabulku e, realizácií. Áno, toto je ono aj napriek všetkým varovaniam realita, pokiaľ ide o požiadavky členských štátov do Bruselu, ako prichádzali. Proste nebolo možné tieto platobné prostried, rozpočtové prostriedky zrealizovať. Tieto požiadavky prišli príliš neskoro. Ale keď sa pozrieme do budúcna, musím povedať, že humanitárna pomoc a to je oblasť, ktoré pôsobí kolíne Kristalina. Áno, je, je to e, oblasť, ktorá má určité privilegia. Nulové škrty, pokiaľ je o náš návrh. Hej? A aby tam nebolo menej naplánované na rok 2014, než bolo v roku 2013. A ide o to, aby sa mohlo poskytnúť viac než 400 miliónov eur aj v porovnaní e, e, s minulým rokom, aj keď zohľadníme globálny transfer. Myslím, že dôležité pre túto oblasť je spomenúť aj programovanie a nie len o určité tie priepasné rozdiely medzi e, záväzkami a platbami, ale žiaľ, nede tu len o humanitárnu pomoc, je tu aj otázka kredibility a tak ďalej. Po druhé, 70 alokácií na tento rok máme k dispozícii a je tu aj rezerva asi 150 miliónov eur, ale e, veľmi by som sa neponáhľal s využívaním tejto rezervy, pretože ešte môžu vzniknúť iné neočakávané situácie. A to môže byť aj priamo v Európe. A preto e, si vážim tie kreatívne podnety zo strany krystalíny. A samozrejme sú tu obmedzenia. Jednak je tu samotná koncepcia rozpočtu a finančných predpisov, že treba prič, alokovať prostriedky na presné účely, keď sú viazané a iste pán Almunia veľmi efektívne koná v oblasti financií, ale e, Hovoríme tu teraz skôr o systematickom poskytovaní prostriedkov pre humanitárnu pomoc. Okrem toho sa snažíme využiť aj maximálne flexibilitu, ktorú nám umožní rozpočet na rok 2014. Ale vieme, že je tu rok, kedy sa konajú voľby, ale mali by sme byť realisti. Zdá sa, že v tej istej krajine na jednej strane tlačia na to, aby sme podporovali humanitárnu pomoc, ale potom, keď sa má hlasovať o opravnom rozpočte na tento účel, tak hlasujú proti. Takže je to taký dosť cynický postoj. A keď hovoríme o tom, že sa tlačí na navyšovanie rozpočtu, možno to nie je zdravý náhľad na to, ako by pred voľbami e, mala byť vnímaná táto funkcia Európskeho spoločenstva. Nehovoríme len o transferoch a presúvaní prostriedkov. Mám na mysli aj druhý rok tohto roka, totiž máme tu určité rezervy, núdzové rezervy, ale aj tam je strop. Je to 700 miliónov eur, euro a ani to nestačí. Okay, yeah, now on. Dobre, a teraz ja, hovorí pani komisárka. Ďakujem vám za všetky pripomienky a otázky, ktoré odozneli. A pokúsim sa hovoriť, teda odpovedať stručne, vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii. V plnej miere súhlasím s pani Jensen v tom zmysle, že rezerva musí byť e, k dispozícii aj v záväzkoch, aj v platbách. Čiže my musíme zabezpečiť, aby toto bolo každému jasné. A musíme na tom popracovať. Ako ste povedali, nie je to len tak zhora dané. Samozrejme, budeme hľadať spôsoby, ako vykonať patričné úpravy. V toho, aby humanitárna pomoc e, bola poskytnutá, aj keď vieme, že tých 23 miliárd eh, neuhradených eh, faktúr, teda zdrojov, prostriedkov, to je obrovské. Sústo a tých 400 miliónov to asi nevykrie. Ale musíme si stanoviť eh, to správne poradie a priority. Konkrétne k otázkám, kde sa vzalo tých 160 miliónov, čo spomínam pán Kalfil, no, Kalfin. Jednak išlo o to, že v Lani sme začali riešiť tú diskrepanciu medzi záväzkami a platbami tým, že sme znižovali zálohy na kontrakty. Nakoniec to ale viedlo k tomu, že to konečné finančné vyrovnanie, čo by bolo ináč 20%, bolo viac než 30%. A to, tá konečná platba sa má udiať teraz, na začiatku tohto roka, a to sa týka väčšiny kontraktov. Takže, ako sme si vypočuli, aj e, zo strany predsedu rozpočtového výboru troška nás pre, teda troš, troška bolo prekvapujúce, že prečo tu máme problém s humanitárnou pomocou. Rada by som to vysvetlila. Koncom minulého roka sme došli k tomu, že by sme využili v plnej miere aj rezervy a išlo by o to, aby sme dokázali svoje záväzky a platby dostať eh, do zvládnutelnej situácie alebo do zvládnutelnej polohy. Na konci decembra sme si uvedomili, že žijeme v tomto svete a zdá sa, že toto riešenie získalo podporu a nakoniec ale sa ukázalo, že to tak nie je. A tak sme sa ocitli tam, kde teraz sme. Preto je tu otázka, ako ďalej. A veľmi som vďačná tým z vás, kto sa vyslovili za to, aby e, sa podporilo zníženie objemu nedoplatkov a dôležité, aby sme nedovolili, že sa opäť bude táto e, gula nabalovať táto snehová gula, tak povediac. Preto ehm, by sme sa mali vyhnúť také situácii, že by sme našich občanov zaťažovali nejakými takýmito ehm, nárastmi potrebných pladieb. Pokiaľ ide o situáciu v Gáze, tam je ozaj náročná situácia aj to prostredie a chcem zdôrazniť dva aspekty. Jednak je tam ten problém v Sýrii a teraz je tu nová otázka krízy na Ukrajine. Kríza už vlastne prebieha dlho a ide okrem toho e, aj problém v tom, že na Palestinci žijúci v oblasti Gázy a v pásme Gázy teda majú krízovú situáciu už dlho. Čiže máme určité percento našho rozpočtu aj na tzv. zabudnuté krízy. Aj v spolupráci s OSN, teda UNRA, asi 200 miliónov eur poskytujú oni a na, my poskytujeme pomerne malý podiel, ale je to veľmi presne zacielený objem prostriedkov na konkrétne potreby. A druhý aspekt je tu aj to, čo sa udeje s palestíncami v rámci sírskej krízy. Chcem povedať, že na komisii sme práve veľmi obhajovali osud palestíncov, ktorí ujazli v tomto sírskom konflikte. Takže vždy tlačíme na to, aby značná značný objem našej pomoci našiel svoju cestu do Sýrie. Stále 40 e, humanitárnej pomoci naozaj realizujeme, doručujeme do Sýrie a snažíme sa práve to adresovať e, na tie najzraniteľnejšie oblasti. A určite toto nestrácame zo zreteľa. Otázka teda ďalej stojí tak, ako dosiahnuť e, koherentný postoj, aby naše členské štáty sa dostali na úroveň tých 0,7%, ku ktorým sa zaviazali. Tak to je oblasť, e, za ktorú zodpovedá komisár Piebalgs. Pokiaľ ide o humanitárnu oblasť, ja s hrdosťou môžem povedať, že sme urobili veľký kus práce, aby sme dosiahli zjednotený postoj a postup EÚ, hlavne pokiaľ ide o veľké krízy, napríklad Sýria. Spolu s členskými štátmi sme zmobilizovali 2,7 miliardy eur a aj koordinovane realizujeme platby a snažíme sa to maximálne efektívne realizovať. Ďalej, Stroafrická republika, tam sme tiež získali 400 miliónov pardon, 500 miliónov dolárov, opravila sa rečnička. A ide o prostriedky aj, ktoré prichádzajú z mimo EÚ a tie sa pričlenujú k tým našim. Takže samozrejme nechcem si robiť zásluhy na tom, ale je to práve ten mimoriadný osobitný charakter tých núdzových situácií, ktorým vo svete čelíme. A Samozrejme, aj my sa snažíme prispieť svojim dielom k tomu, aby sme vytvorila spoločná platforma, aby bolo možné skoordinovať takéto aktivity. Napríklad sírska kríza. Tam máme na starosti nielen otázku koordinácie humanitárneho spoločenstva, ale aj e, rozvojové aktivity v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom. Čiže chceme to komplexne riešiť celú Sýriu. Isté, peňazí je stále málo a preto ich musíme čo najefektívnejšie využiť. A preto je dobré, keď získame aj ďalších darcov. Ale nechcem teraz zachádzať príliš do detajlov. Dovolte mi ukončiť svoje expoze, ako by som to povedala, s tým, že by som e, možno e, súhlasila, že nebudem súhlasiť s tým, čo povedal pán Levandovský v koncu svojho vyjadrenia. Ja akceptujem, že neexistuje proste e, jednoznačná priama cesta, ako všetky prostriedky uspokojivo zacieliť do humanitárnej oblasti, ale členské štáty môžu vyčleniť prostriedky na programy a ciele, o ktorých sú presvedčené tieto štáty, že sú v spoločnom záujme. A preto, ak získame 1,7 miliárd od bank, dáme to členským štátom a potom členské štáty sa rozhodnú, že niektoré z týchto, alebo časť týchto peňazí pôjde na spoločné európske záujmy, či už na Ukrajinu alebo do Sýrie, potom toto by bolo možné zvládnuť aj v rámci súčasných e, finančných predpisov. Ja by som nikdy nechcela e, stavať rozpočet na, roz, e, na humanitárnu pomoc na základe toho, že sa tie prostriedky najprv musia vybrať z nejakých pokut práve na, ináč to chcem riešiť, pretože nakoniec je tu stále potreba, aj mimoriadna potreba. A dúfam, že kríza na Ukrajine sa nezvrhne aj na humanitárnu krízu. Ale naučila som sa v praxi, modlíme sa za čo najlepšie, ale pripravme sa na to najhoršie. Ďakujem vám za pozornosť. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani komisárka. Pán komisár, ja si myslím, že vďaka vám e, sme sa mohli dostatočne informovať a pouvažovať o opatreniach, ktoré by vyriešili túto veľmi znepokojivú situáciu. Žiadam sekretariat, aby vás odprevadil. Ďakujem aj, aj pani predsedničke, ktorá samozrejme môže ostať medzi nami, ale myslím, že asi nie. Bien. Mes chers collègues. Ďakujem, kolegovia. Pokračujeme v našej práci. Navrhujem, aby sme išli na bod 9 programu iniciatívna správa poučenia a ďalší postup e, z rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Ivajlo Kalfin aj so Žanom Ľukom Deanom sú spravodajcovia. Máme asi stovku pozmeňovacích návrhov. Ivajlo by nás mohol informovať. Thank you very much. will, uh, brief... Ďakujem pekne. Stručne vám prednesiem, aký je zmysel týchto pozmeňujúcich návrhov. Stále máme ešte istý čas, aby sme ich posúdili, a zmenili texty. Máme stanoviska, ktoré predstavujú tri výbory, eh, Employment, Band Energy. Eh, máme eh, stanovisko výboru AFKA, ktorý je podľa článku 50 a máme ďalších 50 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú predložené priamo do výboru pre rozpočet. Celkovo moje pripomienky k týmto pozíciám návrhom sú nasledovné. Poprvé z AFCO, kde máme článok 50, myslím, že sa oberáme správnym smerom. So Žanlukom sme mali schôdzu s pánom Dafom, sme diskutovali všeobecného ducha správy a myslím si, že AFCO, pozornice návrhy AFCO sú užitočné a oni v zásade sa oberajú tým smerom, ktorý očakávame niektoré z tých z tých stanovisk, ktoré sme dostali z výborov, hlavne z výboru pre zamestnanosť a reži, sa týkajú postupov pre parlament. Vieme, že sú alebo že boli isté mm, nezrovnalosti o tom, keď sa vyjednávalo MFF, že kto to vyjednáva, ktorý výbor má e, možnosť zasahovať a tak ďalej. Niektoré z toho boli navrhnuté, musíme prijať rozhodnutie a mm, nemyslím, že môžeme teraz úplne vyriešiť tento problém do budúcnosti, no jeden z alternatív je to zahrnúť do e, časti AFCO, kde sa hovorí o rokovacom poriadku parlamentu a o tom, ako e, pracuje parlament, aby sme len spomenuli, že tu je problém, ktorý treba riešiť e, alebo eh, všetko umožníme, aby sme čo najviac tieto pozmeňujúce návrhy zahrnuli do textu správy. Z tých 100 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené priamo vo výbore pre rozpočet, myslím, že eh, veľká väčšina z týchto pozmeňujúcich návrhov bola zohľadená. Nabrali sme možnosti a tieto prednešenia kolegom. E, sú tu mm, dva problémy, ktoré chcem osobitne predniesť. E, jeden, na, jeden je taký, že máme e, viacero pozničných návrhov, ktoré riešia hodnotenie a zhodnotenie výsledkov viacročných finančných rámcov. My sme už diskutovali o tejto téme a náš návrh je, aby sme znova neotvorili túto debatu. Je tu všeobecný pocit nespokojnosti s výsledkami a Ehm, máme dojem, e, že už e, toto je príkladom toho, že e, tento MFF buď mať ťažkosti riešiť priority únie, no a keď teraz začneme riešiť, čo sa robilo, ako sa to robilo, či sa to mohlo urobiť lepšie a tak ďalej, tak otvoríme nekonečnú debatu a parlament by bol veľmi rozdrobený v tejto téme. A to nie je cieľom tejto správy. Skôr ide o to, aby sme um, prijali poučenie z tohoto vyjednávania a aby sme sa lepšie zorganizovali do budúcnosti. A druhý druh uh, pozmeňujúcich návrhov hovorí uh, hlavne o rovnováhe, rovnováhe parlamentu a rady a kto rozhoduje čo a opäť je to stanovisko, ktoré má spoločné, ktoré parlament uh, viackrát vyjadril že my by sme mali boli radi, aby úloha parlamentu bola plnohodnotná v rokovaniach, aby e, diskutoval e, ako plnoprávny člen, hlavne keď sa týka otázok koheznej politiky. A toto nebolo e, nikdy zohľadené, parlament nikdy nediskoval o politike, ale začal až pri limitoch a číslach Takže e, toto je prístup, e, ktorý e, naproti tomu chcel posilniť úlohu rady. To je v rozpore s tými stanoviskami, ktoré parlament prijal vo viacerých príležitostiach, kde žiadal o praktické naplnenie ustanovení Lisabonskej zmluvy. Takže uvidíme, ako môžeme vyriešiť tieto osobitné pozemnice návrhy. No všeobecne sa berajú proti tomu, čo sme rozhodli veľkou väčšinou. Takže toto sú všeobecné pripomienky, ktoré chcem eh, mm, predniesť teraz. A chcem vám pripomenúť ten kalendár. A myslím, že hlasovanie pre rozpočtový výbor sa plánuje 19. marca a dúfam, že by sme mali byť pripravení eh, prísť budúci týždeň s kompromisom s kompromisným návrhom textu a teším sa na reakcie kolegov, ako budem môcť pracovať na dopracovaní textu, ktorý opäť bude priateľný vo väčšine plenárky. Très bien, merci Vajlo. Veľmi dobre, ďakujem mi Vajlo. Koordinátori alebo tieňovi sa nechcú vyjadriť? Kivajlovej správe dobre, tak ako on hovoril, budeme hlasovať 19. marca u nás vo výbore, aby to bolo na plene a to je veľmi dôležité. To je e, náš, naša štafeta. A je to istým spôsobom náš testament o tom, ako prebehli rokovania o VFR a tak ďalej. Aby naši následovníci to mohli brať do úvahy a postupovať v tom zmysle. Teraz by sme mohli ísť na bod 10. A dáme slovo Anne Jensen. Máme tu malý opravný rozpočet na rok 2014. taká malá pikoška, ktorú určite si nenecháme len tak prejsť. A hneď dám Ann Jensen slovo. Možno ešte budú nejaké 1-2 body potom, tak navrhujem koordinátorom, aby ostali v sále aby sme vyriešili 3 či 4 malé problémy, ktoré by sme mohli medzi koordinátormi vyriešiť a využijeme aj prítomnosť tlmočníkov do 12.30. Bod 10. An. Ďakujem, pán predseda, ako ste spomnuli, je to um, drobný pozmeňujúci rozpočet, nemá čistý dopad na uh, rozpočet, ale viac technicky a sú tam tri veci. V prvom rade um, oprava, ktorá je potrebná na naplnenie e, navýšenia kapitálu Európskeho investičného fondu. Po druhé, zmeny vyplývajúce z právneho základu pre Horizon 2020 a pretože to bolo prijaté potom, ako sme prijali rozpočet 2014 a po tretie, e, vytvorenie rozpočtovej štruktúry pre spoločnej pre, pre presun e, dopravy na železničnú dopravu a toto sú teda technické zmeny a my navrhujeme, aby sme sa pripravili hlasovať o tom v 2. aprílovej plenárke. Očakáva sa, že čítanie v rade prebehne začiatkom apríla, potom budeme mať 42 eh, dní, aby sme sa vyjadrili, no veľmi rýchlo dospieme k volebnej kampanii a nebude plenárka v maji a v júni, preto by sme mali sa zamerať na druhú aprílovú plenárku a vzhľadom na ten obsah eh, bude mať len správu, ktorá nebude meniť stanovisko rady za podmienky, že stanovisko rady nezmení obsah od komisie. Takže ak e, rada s týmto bude súhlasiť, tak aj my s tým jednoducho budeme súhlasiť. Výborne, ďakujem. Anna. To samozrejme bude závisieť od časového harmonogramu rady, ale ako Anna naznačila, tak my si želáme urobiť všetko preto, aby sme mohli hlasovať ešte pred voľbami. Termín na pozmeňovacie návrhy je 10. marec o 18. hodine, aby sme mohli hlasovať 1. apríla. V našom výbore a na 2. aprílovej plenárke by sa hlasovalo potom definitívne. To je k bodu 10. Ešte je tu jeden bod k politike nehnuteľnosti. Monika. Monika, tu la parole. Äh, liebe Herr ich... Milý pán predseda, ja som e, tu dnes plnou náhradou, keďže tu kolegyňa e, nemôže byť. Najprv sme požiadali, aby sme najprv tie e, témy prednali s príslušnými Utvarmi, eh, aby sme to predložili na budúce zasadnutia. Eh, my sme eh, preto museli požiadať o EBA, to bolo dohodnuté. Ak môžeme v marci rozhodnúť, tak potom EBA môže do polovice alebo konca marca zabezpečiť mm, vyžadujúc potrebné podpisy. Je to presne tak článok 203 odsek 5 finančného nariadenia budeme žiadať ten dvojtyžňový termín, aby sme o tom mohli diskutovať a rozhodnúť, pokiaľ ide o IBE, aby to rozhodnutie padlo na budúcom stretnutí. A posledný bod programu Utah Hawk by nás mala informovať o prácach interinstitucionálnej pracovnej skupine o agentúrach. Ja. Ďakujem veľmi krátko. Včera sme mali prvé zasadnutie medzi inštitučnej pracovnej skupiny o agentúrách. Ako viete, konferencia predsedov eh, mal Galia Zabala, Moniku Homal a mňa. Eh, nazmenovali za, um, pre, za členov tejto pracovnej skupiny za EP a včera sme zastupali túto pracovnú skupinu v rade a mali sme na programe rokovania predovšetkým e, úpravu rámcu, na základe ktorého má pracovať e, táto pracovná skupina. Zloženie je jasné a potom išiel mandát a tam to bola ťažká debata. No a my sme, myslím, sa zhodli na tom, že v žiadnom prípade Ehm, máme brať oznámenie komisie ako ehm, referenčný bod, ako východisko, ale ako referenčný bod toho, čo my chceme vypracovať a to ehm, vnímame ako to, čo v novembri aj tak dohodli v spoločnom vyhlásení. Konkrétne chceme pracovať tak, že pri poslednej medziinstitucionálnej pracovnej skupine budeme mať politickú rovinu a tzv. technickú rovinu kde ľudia z nášho sekretariátu a potom zo sekretariátu komisie a rady budú spoločne naše politické v obzovkách. vzhľadom na to, ako včera predbehlo to rokovanie, a e, rada e, mala vypracovať e, svoje potrebné prípravy a tieto prípravy teraz majú ísť rýchlo a naše druhé zasadnutie, ktoré už s prvými výsledkami malo skončiť a malo byť pripravené a to toto druhé zasadnutie chceme mať prvý týždeň v apríli počas trilógu Ehm, ináč není možné povedať, e, kedy rada ehm, bude schopná ehm, zúčastniť sa tohto tretieho zasadnutia počas trialogu, pretože v tom druhom týždni bude aj neformálna rada ECOFIN v Atenách a e, vidia tam e, značné ťažkosti, takže hovoria, že buď to bude, buď sa stretneme 1. apríla alebo možno 4. uvidíme, ako to vyzerá. No dovtedy chceme mať aspoň e, určený základ našej práce, teda terajší stav a ako vyzerala situácia s agentúrami v 2013, pretože to je základ preto, že chce mať čo 15% menej personálu v agentúrach a ktoré agentúry 13. a 14. dostali nové úlohy a ako to bolo vyriešené napriek e, znižovaniu personálu. A tu napríklad budeme očakávať, či e, budú môcť byť dosiahnuté e, nárasty efektívnosti v agentúrach, alebo či už agentúry začali s presunami, alebo ešte dôležité je, že ako sa darí agentúram ktoré poskytujú služby nášmu priemyslu. Napríklad e, sa teda agentúra pre bezpečnosť letov v Koline, alebo aj agentúra pre chémiu v Helsinkách, alebo Hohin v Alicante, alebo CVPO v Anžer. Takže ako e, my e, postupujeme v tom, aby stále poskytovali svoju podporu pri um, menšom počte personálu, ale aby zároveň um, priemysel dostával dobré služby od týchto agentúr. Aby um, to vnímali ako um, meritku alebo referenciu, aby mohli svoje výrobky um, predovať na celom svete, ako môžeme s týmto postupovať. A to chceme aspoň v prvom zasadnutí mať vyriešené celá pracovná skupina nemá opakovať tú prácu, ktorú sme robili v tej prvej pracovnej skupine za 3 roky a ju duplikovať, to nie. Ale my chceme, aby táto pracovná skupina zľahčila každoročné rozpočtové konanie, aby to bolo jednoducho rýchlejšie, aby e, sme e, nemuseli potom zrazu hovoriť o agentúrách e, v tých dohadovacích, zmierovacích konaniach, aby nebolo rozhodnutie rozpočtového orgánu alebo oboch e, ramien rozpočtového orgánu zrušené, ale aspoň, aby sa to rozhodnutie mohlo takto uľahčiť, pretože budú na to riadne pripravení. Um, toto bol na zmysel, na no cieľ a preto sme mali to spoločné vyhlásenie a ja som teraz optimista v tom, že až do prvého týždňa v apríli potom budeme mať riadny výsledok a potom budeme môcť pokračovať. Rada teraz sa na rok 2014 eh, zhodla na dvoch politických schôdzach. Prvá, je, prvá má byť 1. aprílový týždeň a druhá začiatkom septembra. Aby sme dôsledky práce a závery, ktoré z toho vyvodíme, mohli zapracovať do nášho čítania rozpočtu. A e, to by bolo e, dobre, keby sme mohli v každom rozpočtovom konaní takto e, urobiť. No, rada nie v stave, aby súhlasila s tým, že každý rok má táto pracovná skupina pracovať, ale povedali áno, môžeme to teraz priklúbiť na rok 2014 a potom budúci rok, na začiatku budúceho roku, preveríme, či v roku 2015 to chceme urobiť rovnako. Očakávam. Teraz vyjadrenie rady, že či je to dobrý plán, či to tak chápe a potom, eh, že sa rada vyjadrí, či to bol podľa nej dobrý um, plán a či to malo úspech, úspešný vplyv na rozpočtový proces a um, potom, že môžeme v, takto, v tomto zmysle postupovať. Takže zatiaľ veľa sme nedosiahli, ale komisia aj EP spoločne um, nasmerovali radu na správnu cestu. Bien, bravo Juta. Bravo Juta skutočne veľmi záslužná práca. Vyžadovala si od vás určite bezhraničnú trpezlivosť a je jednoznačne aj účinná. Monika Holmajer. Um, ich wollte ein bisschen so meinen ja som eh, chcela um, povedať trošku môj dojem, eh, hoci včera som tam nebola, no, ma eh, Mala som možnosť eh, mnohé z týchto rozhovorov sledovať rovnako ako Jutta Hauk a videla som, že rada eh, pri téme agentúry je veľmi eh, pozorná, opatrná a komisia sa drží svojho pevne určeného cieľa. A nechce nám umožniť veľkú voľnosť pohybu, ja mám osobne taký dojem, že rada je preto taká restriktívna, pretože sa obáva každý štát, že stratí svoju agentúru a po druhé, že parlament potom by mohol dojsť k myšlienke viac peňazí čerpať a vydávať, keby sme mohli radu presvedčiť, že to chceme restrukturalizovať e, tak, aby sa zmysluplne narábalo so zdrojmi. Našim cieľom E, nie je všetko naplánovať a ďalej rozširovať, ale aby sme povedali, že ten personál, e, ktorý je e, nutný pre plne týchto úloh, keď nechceme, aby to posiel premysel a aby sme stratili pracovné miesto, tak musíme radu mm, pritačiť k tomu, aby rýchlo konala. Chcem Jute poďakovať za jej um, tvrdohlavosť v tejto veci a som rada, že povedala rade to, čo sme jej chceli povedať. C'est ce que nous pensons tous. Merci, Monique. Ďakujem, eh, Monika. I my máme ten dojem eh, Dominika Enrique. Vendeur, je voudrais remercier eh, Jutta pour son travail et son intervention, ainsi que les autres membres. Ďakujeme Jute za jej prácu a chcem povedať, teda chcem vyjadriť určitú obavu, totiž tá debata, ktorá na, našťastie bola iniciovaná parlamentom, zdá sa, že tá povedie ku stabilizácii agentúr v rámci celkového rámca, teda v rámci EÚ. Ide o optimalizáciu fungovania rozpočtových inštitúcií, ktoré spomínala Monika. Na jednej strane síce môžu byť problémy niektorými agentúrami krajín, ktoré e, budú obhajované, ale ja to vnímam aj tak, že agentúry majú určitý dynamický profil, čiže keď sa príjmú roz, legislatívne rozhodnutia a tieto agentúry sú poverené nejakými novými úlohami, tak niekedy sú tie úlohy veľmi dôležité a nesmierne e, významné z hľadiska legislatívneho a regulatórneho. To sa potom odráža aj na rozpočtovej úrovni. Môžeme uvieť dva príklady hneď. Napríklad agentúra pre e, riadenie leteckej dopravy. A to je proste sféra, kde práve sa hovorí o projekte Jednotné nebo. A to si tiež vyžaduje určitú revíziu. Ďalej, Európska železničná agentúra, aj tam sa hovorí o finančnom, e, finančnej prílohe. E, tá je dosť konzistentná síce, ale agentúra ako taká e, a jej práca je naviazaná do istej miery na existenciu toho nariadenia Samozrejme, ten sektor ako taký je veľmi dôležitý aj z hľadiska vytvárania pracovných príležitostí. Takže keď robíme legislatívne úpravy na európskej úrovni, a týka sa to viacerých legislatívnych textov, potom je potrebné, aby tie príslušné agentúry e, sa posilnili. A zdá sa, že rada ako by to pokladala za cudziu myšlienku, ako keby nedôverovala tým agentúram, ako keby ich vnímala za konkurenciu ako konkurenciu teda. Takže nejde tu len <laughs> z našej strany o určitú obhajobu tých agentúr, ale ide o to, že keď e, chceme napredovať, tak asi to bez zmien nepôjde. Ďakujem. Presne tak. Každá krajina má nejakú náväznosť na konkrétnu agentúru v rámci svojho územia a potom je tam cítiť naozaj tú nedôveru k tým agentúram. Možno je tých agentúr príliš mnoho a komisia ich vlastne ani veľmi neobhajuje. Pán Kluta? Ďakujem za slovo. Ja to budem eh, ďalej hovoriť po uh, nemecky, lebo po francúzsky neviem. No, chcem to ešte eh, raz zvrazniť, čo povedal predchádzajúci rečník. Ja mám hlavnú činnosť vo výbore EKON pre hospodárstvo a my sme sa v posledných rokoch veľmi zobrali krízov, ktorú ešte stále zažívame a v 2010 sme spustili um, tie um, dve orgány dohľadu pre um, finančný trh, teda vo Frankfurte pre poisťovnicu a v Paríži pre cenné papiere a v Londýne pre bankovníctvo. A um, pred um, asi rokom som mal dlhý rozhovor s šéfom um, dozoru ESMA v Paríži nejak sa e, sám vypol mikrofón, už sa to párkrát nestalo že vypadla technika. Takže e, tento šéf e, upozoril na to, že regulácia ako napríklad e, Bazilej 3, teda regulácia pre EBA a na druhej strane regulácia MIFID pre trh s papiermi by znamenala obrovské dodatočné byrokratickú záťaž a ak naozaj máme záujem o to, aby tá kríza dopadla dobre, ktoré ešte stále e, zažívame, aby sme e, nainstalovali e, dobré mechanizmy, tak e, musíme tu niečo robiť. Mám dojem, že rada na jednej strane e, e, s tým súhlasila, ale e, teraz tým krátením tú agentúru zase e, znefunkční, pretože Ehm, bolo ehm, dohnuté, že nám FICA prenesú ehm, úlohy na, na, z ESMA a to tie úlohy, ktoré nemôžu sa robiť na národnej úrovni. A to chcem zdôrazniť, čo povedal predchádzajúci rečník, musíme sa postarať o to, aby tá agentúra bola nadalej nezávislá a konkrétna vec, e, ktorú upozornil kolega z ESMA, že v, e, pri e, tejto struktúre financovania 60% nákladov z našej členskej štáty a 40% z EÚ a potom e, sú tam aj poplatky za činnosť burz. A otázka je, či to je téma, ja som navrhol, že e, to v súhľade s mm, kratením e, malo nastať v rozpočte členských štátov je teraz ťažké, aby dostali tie príspevky členských štátov Mm, to je logický dôsledok e, a e, náš podnet bol, či e, tento pomer 60-40 medzi členskými štátmi a EU by sa dal e, zmeniť, aby sme e, trošku podľavili ten tlak na členské štáty. E, viem, že to ešte musí byť predmetom debaty a spýtame sa ju tie Moniky, či to môže alebo či to bola téma vo vašich rozhovoroch, alebo či môžete tieto aspekty v tom zohľadniť. No v každom prípade chcem zvrazniť, že tu je veľký tlak, aby sa e, funkčnosť týchto orgánov dohľadu dala zabezpečiť, pretože ináč by sme si mohli ušetriť, aby sme vôbec zriadovali tieto inštitúcie. Oui. aussi reprendre... Áno, Mohli by sme použiť nápad pani Georgievej a presunúť finančné prostriedky Juta. Also, darum geht's ja genau auch. O to presne ide, keď sme včera um, formulovali, čo musí byť prvé a čo teraz vypracujeme aby sme sa teraz presne pozreli e, na všetky agentúry, že aký stav sme mali v roku 2013 a aké agentúry, ktoré agentúry majú aké úlohy, okrem toho navyše teda okrem e, toho, čo im vyplýva z ich zákonného naredenia, teda aké úlohy dostali navyše k tomu. To som povedal aj minulý týždeň v pléne, keď sme hovorili o mm, železničnom balíku. Očakávam, že komisia, keď e, uzavrieme mm, toto legislatívne konanie, e, nám odpovie v novom rozpočtovom výhľade a tam musí byť napísané, ako E, tie e, úlohy bude môcť e, agentúra pre železnice zabezpečiť a teda komisia nám musí dať nový návrh nariadenia, pretože je to napísané v návrhu nariadenia, že my nemôžeme rozpočtovým konaním zmeniť základné nariadenie. Viem, že vtedy to ináč vôbec nešlo, ako týmto financovaním. Sú to aj ďalšie, ako napríklad tá EOPA, ktorá sa domnieva, že aj tak by sa mali uh, financovať úplne mimo európskeho rozpočtu a to by bolo lepšie. A teda uh, chcú, aby uh, už uh, skončilo to prevádzanie príspevkov členských štátov. No komisia to musí začať, my to nemôžeme, nemáme e, možnosť e, meniť základné naredenia, ale máme možnosť e, naliehať opäť na komisiu a hovoriť o agentúrach. Ale v ďalšom zasadnutí, ktoré potom budeme mať, budeme mať podklady, ktoré potom všetci Eh, vidíme, kde máme ten veľký obraz, a to pre každú jednu agentúru, aby sme potom eh, s radou mohli hovoriť aj o obsah. Takže to je počas rozpočtového konania, že eh, rada chce hovoriť o číslach, ale nie o tom, čo s tými číslami chceme robiť, pretože obsah ich nezaujíma, ale e, zaujíma ich, že tam je nejaké číslo a to sa musí znižiť. A toto zaujíma úradníkov z rady v rozpočtovom konaní a e, v týchto prípadoch musíme sa postarať o ich aby si to uvedomili, aby to poznali, e, teda nie my na našej strane, ale na strane rady, aby si to e, uvedomili. Nie. Yeah. OK, ďakujem veľmi pekne. Program sme vyčerpali, ruším e, zasadnutie a poprosím koordinátorov, aby ostali v sále. Máme dva rýchle body, využijeme aj to, že tlmočníci ostávajú do 12.30 a hlavne nemecký, anglický a francúzsky, ak by to bolo možné, a tiež španielský a portugalský. Ostatní tlmočníci môžu odísť. Didn't they do it yet? Because we just did it this morning. It was a... Uh,